Mes chers collègues, je vous propose de commencer. Vážení kolegovia, navrhujem, aby sme začali. Máme pred sebou dlhý deň a nabitý program. Ešte skôr, ako začneme pracovať, poprosím vás, utište sa. Chcel by som vzdať česť eh, jednému kolegovi, ktorý bohužiaľ už nie je medzi nami. Bohužiaľ výbor pre rozpočet je veľmi postihnutý touto nešťastnou skutočnosťou po odchode pána Portáša, pán Jiří Havel. Mal 54 rokov, bol českým členom politickej skupiny socialistov a demokratov. Bol predsedom českej delegácie tejto skupiny a podpredseda delegácie pre vzťahy EÚ s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko. Bol členom nášho výboru, bohužiaľ bol ťažko chorý už niekoľko rokov a práve preto sa pravidelne nemohol zúčastňovať našich stretnutí. Navrhujem teda Korán môžete hovoriť o Hížim. Áno, veľmi na všetkých zarmútila správa spred niekoľkých dní, že Ižiha veľmi minulý týždeň umrel v dôsledku svojej choroby, nemohol lietať, takže nemohol chodiť na stretnutia v Bruseli, ale vždy chodil do Štrasburgu. Naposledy som ho stretol v Štrasburgu. Bol veľmi chorý, ale napriek tomu sme dúfali v tom čase ešte, že sa stal zlepší, ale žiaľ, to nevyšlo bol veľmi známym ekonómom, bol bývalým ministrom hospodárstva Českej republiky, zohrával veľmi dôležitú úlohu v Českej republike počas prechode z komunizmu a mal ambíciu zohrávať dôležitú úlohu aj v Európskom parlamente, ale žiaľ kvôli svojej chorobe nikdy v podstate nemohol eh, zohrať tú úlohu, ktorú chcel. Čo sa týka našej skupiny, bol veľmi dôležitý Eh, mal špecifické znalosti o ekonómie, veľmi sa aktívne zapájal do riešenia finančnej krízy a pomáhal nám aj s finančným nariadením a ďalšími vecami. A naozaj mal dobré ambície a veľké, vysoké znalosti hospodárskych otázok. Všetkým nám bude chýbať a dúfam, že môžete odovzdať našu, prejav našej sústrasti a jeho rodine a priateľov. Samozrejme, my sa všetci pripájame k vyjadreniu úprimnej sústrasti pre jeho rodinu, priateľov. Takže, vážení kolegovia, a minúta ticha pre Jiřího Havela. Merci. Ďakujem vám. J'ai une autre annonce à faire qui est... Ešte mám jeden oznám, radosnejší. Vítame tu od dnes nového člena, pán Nils Storvalds, ktorý nahradí Karl Aglund, ktorý sa stal ministrom obrany Fínska. Takže vitajte, vážený kolega. My sme sa už e, stretli. Karla Glund bol koordinátorom skupiny liberálov a vďaka e, svojim e, kvalitám mu samozrejme prajeme veľa úspechov na novom mieste. Takže pokiaľ ide o ďalšie oznamy, podpredsa George Lyon sa necítil dobre, bol hospitalizovaný, mal niečo so srdcom, takže nemôže sa zúčastniť nášho stretnutia. Prajeme mu skore uzdravenie. Áno, tento rok 2012 je nejaký zvláštny. Zima bude trvať až do 31. decembra a potom nemáme najlepšiu náladu. Ale aj napriek tomu sa snažíme pracovať dynamicky a byť optimistický. Prvý bod prijatie programu schôdze, ak súhlasíte, tak program je prijatý. Niektoré body, ktoré máme na programe, musia byť presunuté. Takže oznámenia predsedajúceho máme na Common News, k tomu sa nevrátim. Naša práca sa mm, nachádza na internete a je toto zasadanie na webstream. Pokiaľ ide o schválenie zapisnice z 10. mája, toto sa presúva, pretože zápisnica nebola k dispozícii včas. Ale zápisnica z 31. mája je pripravená, takže ak nebudete mať námietky, tak môžeme schváliť túto zápisnicu. Dnes popoludní o 15.00 eh, budeme mať výročné stretnutie s eh, trojkou eh, predsedov výkonných agentúr EÚ. Členovia trojky sú už tu v miestnosti, podobne ako aj zástupcovia iných agentúr, čiže rozpočtové problémy zaujímajú v tomto čase agentúry. Ja vás tu vítam a dnes po obede o 15 budeme mať výmenu názorov ohľadom agentúr. Teraz navrhujem, aby sme prešli k bodu 6 dnešného programu. Potom sa vrátim k 5. Ide o e, rozpočtový projekt na rok 2013, návrh rozpočtu a informácie z trialógu, ktorý sme mali 9. júla. Trialóg 9. júla prebiehal po preskúmaní a indikatívnom hlasovaní výboru pre rozpočet rady a ešte pred hlasovaním na Koreperi ohľadom návrhu rozpočtu 2013 včera ráno. A to za veľmi zvláštnych podmienok, podľa mňa, ale v prvom rade by som chcel vyzvať e, Giovanniho Lavia de aby nám to zhrnuli. Takže nech sa páči, Giovanni. Grazie, Ďakujem, pán predseda. Trialóg z 9. júla. sa začal stigmatizáciou došlo k oneskoreniu rozhodnutia na rade a tým pádom nebol umožnený e, politický mandát. My na našej strane máme jasný mandát, ktorý vychádza z rozhodnutia e, výboru pre rozpočet o hlasovaní na plenárke 540 hlasov za, čiže naozaj drvivá väčšina. Na druhej strane došlo k technickému čítaniu bez akéhokoľvek rozhodnutia na korepery alebo rady pre všeobecné záležitosti. Čiže v podstate prítomnosť rady na trialógu bola v podstate akousi prítomnosťou bez mandátu. Na trialógu sme si stanovili priority ktoré z tohto vyplývajú, ale taktiež sme zdôraznili správanie sa rady, ktoré v podstate nezodpovedá e, záverom zmierenia z minulého roku. Pamätáte si, dohodli sme sa, že dôjde k monitorovaniu platieb, čo nebolo možné. pretože počas stretnutia bola prítomná iba komisia a, nie dánske predsedníctvo. Čiže v podstate tie východiskové údaje na zmierenie v rámci rozpočtu 2013 e, e, mohli byť rôzne podľa toho, koho ide rada alebo parlament na strane druhej. Včera okrem toho bolo toto potvrdené na hlasovaní Koreperu. Ide o čítanie, ktoré v podstate blokuje úroveň platieb, navýšenie platieb v porovnaní s rozpočtom 2012 2,70 a je, sú tu navýšené aj e, viazané prostriedky o 1,7 Čiže ak si porovnáme toto s prioritami ktoré vyjadril e, parlament na trialógu, toto nie je postačujúce. Aby sme si mohli teda e, zabezpečiť e, európske priority, ktoré predstavuje parlament. Viackrát, ja keď som sa vyjadril, sme mali príležitosť zdôrazniť to, že to nie je veľmi logické. Na jednej strane máte závery rady, z 28. a 29. júna a na druhej strane máte v podstate takéto čítanie rozpočtu a 28. a 29. sme skonštatovali, že rada v podstate ukončila svoju prácu a povedala, že na to, aby sme vyšli z krízy, potrebujeme viac Európy. Z nášho hľadiska to znamená, že európsky rozpočet zohráva dôležitú úlohu pre rast a rozvoj a rada to uzavrela tak, že sú tu značné zdroje na rast. Na druhej strane máte závery, ktoré potvrdil Koreper, ale tie idú iným smerom pretože už e, tu nemáme to veľké zaangažovanie sa pre rozpočet na rast a e, rozvoj e, ani na úrovni záväzkov, ani na úrovni platieb. Takže je teda jasné, že len veľmi ťažko sa to dá pochopiť. Okrem toho, to ide proti samotnej filozofii rady, pretože znižovanie eh, škrtov v oddeli 1.1 konkurencieschopnosť, eh, rast, vývoj 1b, taktiež eh, politika súdržnosti. V časti aj oddiel 2 a oddiel 4, kde máme susedskú politiku. Je teda jasné, e, že voči takémuto čítaniu máme určité pochybnosti na strane parlamentu. Mali sme tu e, vždy priority, usmernenia, rast, rozvoj. To boli priority rozpočtovej politiky 2013 a práve tu dochádza ku škrtom a mohli by sme tu mať viacročné iniciatívy a my to tu škrtáme v tlačovej správe predseda Lamasúr, ako aj ja sme zdôraznili eh, tieto sporné body a zdôraznili sme to, že potreby európskeho rozpočtu sú odlišné. V rámci teda našej práce v nasledujúcich mesiacoch eh, si budeme potrebovať eh, vyjasniť veci, prehodnotiť ich, pretože ak priority budú stále tie isté, tak musíme tu mať rozhodnutia, ktoré z tohto budú vyplývať na úrovni rozpočtu, ale zatiaľ tomu tak nie je. Koreper včera schválil návrh výboru pre rozpočet rady s troma hlasmi proti, čiže tri a krajiny Spojené kráľovstvo, Holandsko a Švédsko. A jedna krajina, Rakúsko, sa zdržal hlasovania a vyzerá to tak, že došlo k nejakým vnútorným vyhláseniam, ale uvidíme na Rade pre všeobecné záležitosti, e, k čomu dôjde. Ide v podstate o akési rozdelenie rady. Nie je to jasné stanovisko, ide o akúsi schizofréniu v rámci rady Nevieme, čo robí výbor pre rozpočet e, v rámci toho, k čomu došlo na samite rady, ako keby sme tu mali dve rôzne cesty a na základe toho budú prebiehať diskusie v nasledujúcich e, dňoch a teda čakáme na závery Rady pre všeobecné záležitosti. Jedna vec je však istá po trialógu 9. sme získali od rady vyhlásenie, podľa ktorého je pripravená zúčastniť sa na novom stretnutí ohľadom pladieb po letnej prestávke a budú tam prítomní tentokrát. Je to naozaj nutné, ak teda chceme mať spoločné východisko v rámci e, zmierenia. No a okrem toho máme spoločné vyhlásenie, bolo vypracované písomne a uvidíme, ako to bude prebiehať. Ďakujem pekne. Derek. Yeah, uh, thank you, Chair. I can be, uh... Ďakujem, pán predseda. Len veľmi stručne pán Levian značil všeobecné stanovisko veľmi dobre. Samozrejme, zúčastnil som sa trialógu na tých, čo sa týka ďalších častí e, oddielu 5. Predovšetkým ten trialóg bol predsedaný veľmi zaujímavým spôsobom Takisto som mal pocit, že výsledkom toho stretnutia je teraz to, že teraz máme jasnejšiu predstavu o tom, ako uvažuje rada o administratívnom rozpočte inštitúcií. Teraz tvrdia, že chcú, aby všetky inštitúcie okrem Európskeho parlamentu zmrazili svoj rozpočet na 2013. Parlament má džentlmenskú dohodu s nimi, takže nesiahli na náš rozpočet, ale všetky ostatné inštitúcie navrhujú zmrazenie administratívneho rozpočtu na rok 2013 a e, Zaznelo tu, že nárast oddielu 5 nevychádza z pôvodných 3,2%, tak ako to navrhovala komisia na 27%, ale rada tam nezahrnula 1,7% nárast miest, pretože opätovne e, je to na súde, zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch prehrali a teda niekedy v budúcnosti možno zistím, nájdeme tam tých 1,7%, takže v počet roku sme povedali o kemných veci aj to, že mali by nájsť spôsob nájsť tých 1,7% do rozpočtu teraz, pretože v budúcnosti nebudú mať na to možnosť. Ďalšia zásadná vec, ktorú sme povedali na trialogu, sa týka ďalších sekcií rozpočtu tu je o tom, že by sme mali jednotlivé inštitúcie vnímať individuálne, čiže šlo o to, že by bolo nesprávne nejak celoplošne spraviť zmrazenie všetkých inštitúcií. Každá inštitúcia iná, každá má iné potreby a určite nie je pochybnosti o tom, že niektoré majú dobré dôvody na navýšenie, čiže namiesto takého celoplošného zmrazenia my sme povedali, že odporúčame, aby sa každá inštitúcia zvažovala individuálne a my sme to aspoň tak chceli ako rozpočtový výbor spraviť z našej strany. Ďakujem pekne, pán spravodajca Salvador Gariga señor eh, presidente eh, yo creo que estas declaraciones eh, previas eh, del consejo Ďakujem pekne. Vyhlásenia rady v takejto prvotnej fáze rozpočtovej diskusie v mesiaci júli teda oznámenie, že nechcú navýšiť platby o viac ako 2,85 Myslím si, že to je nesprávne, pretože ak by sme my povedali to isté, tak rokovania by sa hneď mohli zastaviť a jednoducho by sa v roku 2013 používal rozpočet taký ako v roku 2012, čiže to je naozaj zlý postup e, zo strany rady je tá stratégia, stratégia je blokujúca, nedáva priestor a ako spravodajca povedal, je to proti dohodám, ktoré boli uzavreté 29. júna na Európskej rade. Myslím si, že týchto okolností môžeme spraviť len to, že jednoducho neuznáme, nezoberieme na vedome tieto ohlas, oznámenia rady a budeme pokračovať v tom, čo sa už začalo. To znamená, že budeme žiadať vyčerpávajúcejšie informácie od komisie rady, predovšetkým od rady. Musíme ich žiadať o to, čo si rozpočtový výbor na rade myslí, čo si myslí, aký to bude mať dopad, keď sa navýšia platby o tú nižšiu čiastku, aké to bude mať dopad na prioritné rozpočtové riadky, tie prioritné rozpočtové riadky pre radu, pretože tie musia byť náležite zafinancované, aby sa mohol rozbehnúť e, pakt pre rast. A potom od rady sa musíme dozvedieť alebo dostať od nich jednu vec. Máme stretnutie o platbách s komisiou a s radou naplánované na september. A musíme dosiahnuť pokrok, pretože inak si neviem predstaviť, že v novembri na zmierovacom konaní sa dohodneme s radou na čomkoľvek. Zasa, že určité delegácie na rade majú pocit, že budú nejaké zásadné krátenia rozpočtu, e, o ktorých sa bude rokovať posledné tri mesiace. Oni nechcú prekočiť tých 2,75-percentný nárast. Myslia si, že návrhy komisie už obsahujú dosť na to, aby boli pokryté výdavky, viazané rozpočtové prostriedky. Myslím si, že potrebujeme dozvedieť viac viac podrobností v zmysle to, čo navrhuje komisia od teraz, alebo čo navrhne od teraz do konca roka. Tieto informácie jednoducho potrebujeme, aby sme sa vedeli dohodnúť s radou o výške platieb, ktorá bude nad tých 2,75 To ešte stále a bude to stále v, v súlade s tým, čo navrhovala komisia. A ak komisia dá viac informácií ohľadom viazaných rozpočtových prostriedkov. Ak tam tie narasty nebudú veľmi vysoké, tak sa môžeme ešte dohodnúť. Ďakujem pekne, Helga Trifol, ďakujem pekne oboj spravodajcom. Musím povedať, že to, čo rada teraz navrhuje, nie je niečo, čo by sa nebolo dalo očakávať, ale je to veľmi, veľmi zlé. Čiže plne súhlasím s tým, čo povedali spravodajcovia a čo povedal Salvador Predovšetkým, keď porovnáme údaj, je nárast v platbách iba 2,7 s údajom komisie 6,8 Všetci vieme, že v politickej diskusii na verejnej úrovni 6,8 sa zdá byť veľmi vysoké, vysoký nárast, ale v porovnaní s tým, čo oznámili členské štáty komisii v zmysle ich želaní, tak to bolo veľmi, zo strany komisie veľmi obozretný a skromný postoj a preto som vždy tvrdila, že tento navrhovaný nárast komisie, preto som ho vždy obhajovala. Teraz vidíme tradičný politický prístup. Rada chce krátiť oddiel 1a, to sú politiky pre rast, inkluzívny rast, hospodárskú súťaž, to je na škodu toho, čo chceme vidieť na politické úrovni. Čiže e, do určitej miery je to veľmi čudná politická situácia. Teraz Salvador povedal, že ak sa nedosiahne žiadny pokrok, tak sa jednoducho nebudeme vedieť dohodnúť na rozpočte na rok 2013. S tým plne súhlasím, ale myslím si, že musíme ísť dokonca ešte ďalej, pretože na jeseň budem, začiatkom zimy budeme mať takú situáciu, že budeme rokovať rozpočte na rok 2013 a paralelne o viacročnom finančnom rámci. A preto si myslím, že je celkom jasné, že zo strategického pohľadu musíme spojiť tieto dve politické výzvy, pretože ak by sme eh, boli mali veľmi zlý výsledok ohľadom rozpočtu na 2013, ak by sme s tým boli súhlasili, tak potom budeme v veľmi zlej situácii ohľadom rokovaní o medzinárodnom viacročnom rámci a tie údaje údaje, ktoré chceme e, na rok 2013 a, a v podstate to, čo bude odhlasované, viac ako 500 hlasmi, to sú roky 2013 plus 5 tak to bolo odhlasované. Takže musíme naozaj diskutovať o tom, že ak nedojde k reálnemu zlepšeniu, tak ako povedal Salvador, tak musíme byť pripravení povedať nie, pretože to je náš jediný nástroj, ktorý máme voči rade, aby sme mali silnejšiu pozíciu. A ak to nie bude jasné, tak nemôžeme tvrdo rokovať, tvrdo jednať. Takže preto by som naozaj si rada vypočula hlasy kolegov na našu politickú stratégiu, ich názory a samozrejme by som rada vedela aj to, čo teraz hovorí komisia, pretože musíme vedieť, aký e, tie na, čísla, ktoré navúhia rada, aký majú reálny dopad. A z nášho pohľadu, aspoň z toho, čo môžeme vidieť teraz, je tu riziko, že sa znížia peniaze na vývoj a výskum a mnohé veci, ktoré my považujeme za veľmi, veľmi dôležité. A na druhej strane neviem, viem, že s tým nesúhlasíte, ale napríklad s návrhom rady sme zachovali platby na ITER, ale to znamená, že znížime platby na výskumné programy a to samozrejme nemôže byť v našom záujme, keď chceme mať ambicióznu stratégiu do budúcna pre budúcnosť Európskej únie. A preto si myslím, že by sme naozaj mali diskutovať o tom, za ktorou línie nechceme ísť, čo znamená dostatočné zlepšenie a ak to zlepšenie nie je dostatočné, podľa mňa mali by sme byť ochotní povedať jednoducho nie. Ďakujem. Ďakujem, Elga. Ďakujem za slovo, pán predseda. Hovorí pani Rubial. Nuž, myslím si, že to, čo naša náš výbor a skupiny v ňom e, tu hovoria, je nesúhlas s radou. Trialog, ktorý sme mali, bol neproduktívny, aj keď v júli sa nedá očakávať, že by sme sa tomu viac venovali, že by tu bolo nejaké napredovanie, ale to, čo by sme chceli, je dosiahnuť istú dohodu o tom, čo naznačila rada, čo navrhla rada. Myslím si, že najpozitívnejšia vec, ktorá bola výsledkom stretnutia s radou, je slubný, slubný podnet na rozmýšľanie na leto. Čo sa týka 2,57 platby eh, by sa mali zvýšiť. Tento výbor by podporil takéto zvýšenie, aj celý parlament. A rada má teraz, musí vyložiť karty na stôl a povedať, kto to zaplatí. Ak mieni škrtať o 5 miliard eur v platbách, to sú peniaze, ktoré rada nezaplatí. A preto musíme položiť rade otázku, z ktorých konkrétnych projektov mieni zoškrtať tieto finančné prostriedky? Či z Erasmu, či nedá univerzitám, či nedá na rozvoj alebo na výskum? Na čo nedá peniaze, keď mieni takto škrtať? A v tomto prípade sa musíme rozhodnúť, akú stratégiu zaujmeme my. Musíme rade povedať, v poriadku, ak mienite dve, od 2, čosi zvýšiť tak potom ako to budeme pridelovať tieto zvýšené platby? Bude to rovnomerne cez všetky rozpočtové riadky, alebo sa rozhodnete vybrať si nejaký riadok, napríklad pre kohezný fond, fond súdržnosti a tam znížiť pridelené finančné prostriedky, lenže niektoré e, štáty EÚ a napríklad aj Francúzsko by s tým nemuseli súhlasiť, lebo by ich to dostalo do problémov. Niektoré okruhy, ak nedostanú to, čo bežne majú dostať, tak bude s tým probléma Myslím si, že sme v absurdnej situácii v zočivoči rade, lebo 2,75% sa zdá byť hranica, ktorú rada nastavila, ale nepovedala, aké dôsledky bude mať toto zníženie. Takže musíme v rokovaniach naozaj sa pevne postaviť, ale potrebujeme viac informácií od rady v tejto veci. A ak mienia e, sa držať tých 2,75 z čoho budú škrtať? Z okruhu 1A alebo z polnohospodárstva? Kým budeme mať tieto odpovede od rady, nebudeme vedieť, ako, aké stanovisko zaujať tu v parlamente. Ďalší rečník. Pán Alvaro, som rád, že sme tu zjednotení v celom výbore naprieč politickými skupinami, pretože e, rada sa zaoberá európskym rozpočtom a naša reakcia na na takéto stanovisko rady nemá byť politikárčením. Pomaly ale iste badáme deeuropeizáciu Európskej rady, aj kolegovia v iných výboroch to potvrdia v ich oblastiach kompetentnosti. Napríklad, čo sa týka Schengenu, vo vnútorných záležitostiach sa to tiež pozoruje. A je, ten, je najvyšší čas, aby sme vyslali signál, posolstvo, že sme si to všimli. Nehovoríme tu o pokladniciach nejakého obchodíka, kde si majiteľ vkladá a vyberá peniaze, ako len chce. Spravodajcovia majú moju plnú podporu v spôsobe, akým sa rozhodli postaviť k tejto veci. Kolegyňa Trupel sa vyjadrila veľmi správne, že tu ide o strategické rokovania. Dôležité je však aj to, aby sme si to prediskutovali sami medzi sebou a s tieňovými spravodajcami, aby sme e, aj videli, že táto stratégia prinesie svoje ovocie. Tento rok sme už videli, čo sa stalo, keď človek nemá dosť peňazí v pôvodnom rozpočte. Musíte Eh, opravovať rozpočet, pridávať a v takých časoch, v akých sme dnes, všetky inštitúcie musia vyslať rovnaké posolstvo, že dostoja svojim záväzkom. Ak by prestali občania veriť Európskej únii, že splní svoje záväzky, dostali by sme sa na veľmi nebezpečnú kryžovatku. A ak rada nemieni obhajovať tie isté priority ako parlament. A ak parlament získa obrovskú väčšinu na podporu týchto priorit, potom si treba uvedomiť, že priame prepojenie na viacročný finančný rámec je čím si, čomu sa nedá vyhnúť. A v septembri, ak začneme rokovať s jasnou hlavou, nás nikto nebude môcť obviniť, že sme príliš boli opatrní, Ja, by, ja som presvedčený, že verejnosti treba veľmi jasne oznámiť, že nie je dostatok finančných prostriedkov a ak treba naozaj zoškrtať z pádnych dôvodov isté veci v projektoch, kto za tým všetkým stojí a ako sa to udialo. Myslím, že sme prezentovali realistický návrh a komisii a myslím si, že toto naťahovanie sa, handlovanie by malo prestať, pretože nemáme, nie, nie sme tu na bazáre. Ďakujem, Alexander. A teraz má slovo Suza. Pani Suza, ďakujem. Tak ako povedali moji predračníci, zastupcovia iných politických skupín, aj my s politovaním sledujeme stanovisko rady, pretože 2,7 2,79 ktoré rada ohlasuje ako limit, nie je nedostatočné, pretože obete tu budú, obeťami tu budú programy pre zamestnanosť, programy pre rozvoj, pre vedecký výskum a vývoj, projekty, ktoré sa rozbehli, všetky, všet, všetkého možného druhu. A myslím si, že predchádzajúce stanovisko rady, kedy bola proeurópskejšia, bo to bolo oveľa lepšie. Ja si myslím, že teraz rada zastáva úplne smiešne stanovisko a to treba jasne povedať, že je neudržateľné. Všetci Európania by sa k tomu mali vyjadriť a my ako parlament by sme nemali prijať tento návrh na približne 2,8 ako limit, je to neadekvátne, takéto zvýšenie a bude to iba viesť k tomu, že neskôr budeme musieť navršovať jednotlivé rozpočtové riadky, pretože ak nesplníme v platbách svoje záväzky Európe, to môže spôsobiť iba problémy. Ďakujeme za váš príspevok. Nož. Niekoľko poznámok z mojej strany. Vidím, že tu máme viac menej konsenzus vo výbore pre rozpočet Európskeho parlamentu. Zdá sa, že Rada Európskej únie 28. a 29. júla zaviedla dva dôležité prvky, prijela dve dôležité rozhodnutia, ktoré majú za dôsledok to, že majú dopad na rozpočet na rok 2013. Prvým rozhodnutím je to, že Európska rada potvrdila e, kalendár na prijatie najvyššieho viadočného rozpočtového rámca a všetkých nariadení pohľadom e, politiky, ktoré financuje Európska únia. Kalendár to sú lehoty e, ktorou je e, december 2012. To v praxi znamená to, že kalendár na rokovania na rozpočet roku 2013 a na viacročný rozpočtový ramec sa spoja vlastne. A to znamená, že na jeseň sa musíme pozrieť na to, ako to zvládneme, ako to zorganizujeme, vediac o tom, že ak môžeme hlasovať o jednej veci, to môže mať dopad, vyslať to akýsi signál voči tej druhej téme. Druhé rozhodnutie, ktoré prijala Európska rada, e, poviem len znova to, čo už povedal spravodajca a niektorí vystupujúci. Je to veľmi dôležité. Európska rada prijala vyhlásenie, politické vyhlásenie, ktorom nadpise, sa, nadpise ktorého sa hovorí Pakt rastu, kompakt rastu, uh, e, e, symetricky s fiskálnym kompaktom. Fiskálny kompakt bola zmluva, kompakt pre rast je politické vyhlásenie, v ktorom rada oznamuje svoju vôľu obetovať 130 ďalších e, miliard eur na podporu hospodárskeho rastu a tie detaily prerozdelenia týchto súm e, hovorí, sú o tom, že to pôjde cez ďalšie úvery do výskumu, inovácie a 55 ďalších miliard pre štrukturálny fond ktorý zároveň musí byť presmerovaný na projekty, ktoré sú priaznivejšie, ktoré sú prorastové, pre rýchly rast, pre zvýšenie hospodárskej súťaže, konkurencieschopnosti. Mm. A potom bol trialog, ktorý bol v podstate na druhý deň. Bolo to už pod cyperským predsedníctvom. Skonštatovali sme na trialógu, že na úrovni Rady ministrov rozhodnutia Európskej rady neboli vôbec ohľadnené. A teda to nás viedlo k tomu, že sme vyjadrili naše prekvapenie. Tak som učinil v oznámení a tak e, v podstate sa vyjadrili aj spravodajcovia e, do tlače. Stanovisko. E, hovoril som s komisárom Levandovským, s komisárom o interpretácii rozhodnutia Európskej rady. Chcel som vedieť, čo to znamená. Čo znamenajú ďalšie úvery? A konkrétne tých 55 miliard na štrukturálny fond, štrukturálne fondy. Čo sa týka komisie, mnohí z vás e, ste tam boli tak ako ja, takže ste sa dozvedeli počas plenárnej schôdze v parlamente Štrásburgu v útorok, keď e, prišiel e, pán Van Rompuy, informoval nás o Európskej rade a potešení sme si vypočuli aj to, že pán predseda komisie Barroso naznačil, že už 20 miliard eur úverov cez štrukturálny fond je možné, teda prostriedkov zo štrukturálneho fondu je možné preorientovať na e, zaujímavejšie projekty, ak v porovnaní s tým, čo sa pôvodne predpokladalo a že tých 55 miliard, ktoré sú oznámené v závrh Európskej rady, sa doplnia k týmto snahám. Počas trialógu ani cyperský predseda, ani pán komisár Levandovský nevedeli odpovedať na túto otázku, teda ako, ako si interpretujete závery Európskej rady. Tých 55 miliard, 20 miliard, sú to platby, sú to viazané prost- rozpočtové prostriedky, je to využitie nečerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roku, alebo je to akás, akýsi predpoklad využívania toho, čo sa nevyčerpá a použije v roku 2012-2013. Ako si to máme vysvetľovať? Sú to ďalšie prostriedky, ktoré sa doplňujú, ale doplňujú, pridajú sa k čomu? Nedostali sme zatiaľ žiadnu odpoveď. Takže následne som napísal list, požiadal som oficiálne, písomne, na jednej strane ten list som adresoval e, ministrovi cyperského predsednictva, na druhej strane komisárovi Lavandovskému, aby sme sa dozvedeli presne, ako si interpretovať tieto závery Európskej rady. Je to zásadné pre nás, keďže budeme hlasovať o návrhu rozpočtu na 2013 a zároveň keď čakáme e, na opravný rozpočet e, na rok 2014. To bolo v pondelok. Včera popoludní, v stredu popoludní, Koreper naozaj prekvapivo prekvapivé vedenie korektoru. Poprvé, tak už povedal koleg- kolegyňa Triple, e, tie očak- výsledky neboli neočakávané, ale neboli dobré. Áno, potvrdili si za cieľ, mimochodom kladieme si otázku, na čo slúžia veľvyslanci, keď systematicky jednoducho len opečiatkujú to, čo povedia úradníci, ktorí majú v kompetencii rozpočet ale naozaj je to veľmi, veľmi mimoriadne, je to veľmi zvláštne, pretože prijali politické vyhlásenie o platbách. Väčšina, ktorá v podstate e, rozpočet sa odhlasúva e, kvalifikovanou väčšinou, nie jednohlasne a takisto teda schválili aj platby. Schválili to všetci a okrem Spojeného kráľovstva Švédska a Holandska, ktorí boli proti návrhu rozpočtu, čo je v poriadku. A Rakúsko sa zdržalo hlasovanie. Ostatní hlasovali, odhlasovali za návrh rozpočtu aj za vyhlásenie. Prečítam vám to vyhlásenie. Rada žiada komisiu, aby predložila čo najskôr list, ktorým sa koriguje polnohospodárstvo vrátanie informácií o možných prenosoch e, príjmov. A ak to bude nutné, takisto korigujúci list, čo sa týka pod e, okruhu 1b, aby sa náležite dali nakalibrovať zdroje v okruhu 2 a pod okruhu 1b v rozpočte na rok 2013. Navyše Rada žiada komisiu, aby predložila návrh pozmenujúceho rozpočtu v prípade, že platobné rozpočtové prostriedky, ktoré sú v rozpočte 2013, nestačia na pokrytie výdavkov v rámci podokruhu 1a, podokruh 1b, okruh 2 a okruh 4. Vyzýva súrne komisiu, aby predložila čo najskôr aktualizované údaje o aktuálnej situácii a odhadoch, čo sa týka platobných rozpočtových prostriedkov v rámci podokruhu 1b a ak to bude nutné predložiť návrh korigujúceho rozpočtu s jediným účelom. E, rada príjme čo najskôr stanovisko k tomuto korigujúcemu návrhu, tak aby sa zabezpečili akékoľvek výpadky e, v vyhradených pracovných prostr- e, rozpočtových prostriedkov. To znamená, je potrebné niečo spraviť na strane platieb. Je tu ochota. Ale 6 krajín, 7 krajín, 4 nehlasovali za toto vyhlásenie. To logické, ale 3 krajiny, ktoré hlasovali za toto vyhlásenie, mimochodom je to Francúzsko, Nemecko a Fínsko. Tie prijali aj ďalšie vyhlásenie, z ktorého budem citovať. Rozpočtové obmedzenia na úrovni EÚ sú naďalej dôležité, dokonca aj členské štáty vo svojich úsiliach uh, ozdraviť uh, uh, verejné financie na zabezpečenie rastu. Náraz 2,70 9 je vyšší, ako by sa nám bolo páčilo a preto ďalšie nárasty EU výdavkov by nemali byť neskôr tohto roku odsúhlasené. Čiže to je vlastne áno. Čiže tie isté krajiny, ten istý deň, na tú istú tému programu, na jednej strane tvrdia Európska komisia pozor, pretože ak nám budú chýbať viazané prostriedky. Rýchlo nám spravte návrhy, kde získať peniaze. A následne hneď proti potom tvrdia, jaj, jaj, spravili sme veľa, veľa škrtov na rozpočet na budúci rok, ale chceli sme toho spraviť oveľa viac. Tento rozpočet je stále príliš vysoký a musím vám povedať, že nech sa stane čokoľvek, tento rok vám už neschválime ani euro navyše. Ja teda neviem, ako mám na to reagovať. Ja osobne mám v úmysle zverejniť nasledujúce oznámenie. Osobne, za seba. Nikoho tým nechcem rozrušiť, nikoho tým nebudem odpravovať. Prečítam, viažem pardon, tento rozpočtový problém na všeobecnejší problém, ktorým sú závery poslednej Európskej rady, ktoré hovorili o dlhovej kríze a ktoré hovorili o rozpočte. Takže prečítam to pomaly po francúzsky kvôli tlmočeniu Európska správa je už teraz dosť dôležitá, ale jej nedostatky sa teraz zhoršujú prekvapivým nefungovaním národného, národnej správy. Závery poslednej Európskej rady boli prijaté jednohlasne a pritom dohoda na najvyššej politickej úrovni neznamená, že vlády sa zavezujú, respektíve tie záväzky, ktoré tam boli, boli spochybnené o dva dní neskôr. A takisto ani v rámci konštitucionálneho tribunálu e, budúcu jeseň sa budú riešiť tieto otázky. Čo sa týka navýšenia finančných prostriedkov na rast, čo bola v podstate taká hlavná myšlienka nového paktu pre rast, ktorý schválil Európska rada. A cyperské predsedníctvo, minister rozpočtu, si to vysvetlili tak, že znížia prostriedky na výskum, inovácie a kohéziu v porovnaní s tým, čo navrhla komisia na rok 2013. Z politickej slušnosti E, to bolo prenesené na úlohu veľvyslancov a tá skutočnosť, že tri krajiny, to znamená Nemecko, Francúzsko a Fínsko, pripojili k hlasovanie o rozpočte dve vyhlásenia, ktoré sú jedna proti, idú jedna proti druhej. Na jednej strane tu, sa tu žiada komisia, aby čo najskôr e, našla finančné prostriedky e, v prípade, že krátenia rozpočtu sa ukážu byť príliš veľké. A v druhom vyhlásení, ktoré podpísali tí istí, sa hovorí o tom, že tieto krátenia rozpočtu nestačia a tvrdia, že e, tieto krajiny odmietnú akékoľvek navýšenie je to neko- nekoherentnosť a nezodpovednosť, ktorá má negatívny dopad na dôveryhodnosť únie v okamihu, keď e, je veľmi potrebné dôveryhodnosť zvýšiť. Takže Samozrejme, navrhujem vám, aby ste sa k tomu pridali, ale to je môj zámer, toto chcem povedať. A ak niekto chce vyjadriť niečo podobné, nech sa páči. Teraz je ten správny okamih, kedy je potrebné veci pomenovať správnym menom. Takže, vážení kolegovia, okrem tohto, čo sa týka návrhu rozpočtu, je potrebné, aby sme sa vyjadrili k pilotným projektom a prípravným akciám. Takže dám slovo pánovi Giovan, Giovannimu, aby nám predstavil aktuálnu situáciu. Ritorniamo dopo questa illustrazione del Po tejto prezentácii predsedu Lamasura sa vrátime do tohto chaosu, ktorý máme na rade. Po v podstate niekoľkých hodinách boli prijaté protirečivé vyhlásenia. Ja sa vrátim k návrhu rozpočtu pilotnému projektu. Viete, že v júni sme si spomenuli všetky tieto prípravné e, činnosti, pilotné projekty e, v parlamente a poslali sme list komisii, aby došlo k predbežnému ohodnoteniu. Pokiaľ ide o e, samotnú uskutočniteľnosť v rámci rozpočtového postupu a aby mohlo dôjsť k prípadným úpravám aby sme eh, zjednodušili tento návrh. Taktiež eh, sme tu mali zoznam 140 návrhov eh, prípravnej činnosti pilotných projektov. Predstavili sme to komisii, aby to ohodnotila. Vo všeobecnosti toto predstavovalo 232,7 miliónov eur a všetci si spomínate, e, že tá hranica na pilotné projekty v rámci rozpočtu predstavuje 40 miliónov eur. Európska komisia ako zvyčajne postupovala v rámci e, štúdie uskutočniteľnosti a mali sme tam 4 kategórie a odoslala nám 29 19 eh, projektov môžu byť podľa nej čiastočne alebo plne realizovateľné, môžu tam byť menšie úpravy. V liste B 73 návrhov parlamentu je považovaných eh, za pokrytých eh, právnym základom a 17 z týchto návrhov nemôžu byť e, uplatnené. Čiže ešte tu máme 4, ku ktorým sa komisia nevyjadrila a stále čakáme na odpoveď. Toto prvé preskúmanie komisie nám spôsobuje problémy a musíme sa nad tým zamyslieť e, počas ďalšieho postupu. Na jednej strane tie predstavené návrhy sú v oddeli 1a, 51 priamo spadá pod oddel 1a. E, a tu tá marža na rozpočtový projekt bola 91 miliónov eur, 19 projektov spadá pod 3b. A aj v tomto prípade je marža veľmi obmedzená. to, čo sa navrhuje zo strany komisie, sú to určité úpravy a počas postupu je teda jasné, že musíme zohľadniť túto maržu v rámci každého okruhu. V rámci teda vypracovania finálnych projektov prípravných akcií a pilotných projektov pri definovaní rozpočtu. A ešte jednu vec by som chcel zdôrazniť. Toto predbežné hodnotenie komisie spomína ďalší prvok, to, čo by nám malo umožniť vylepšiť tieto návrhy. No a myslím, že opäť je lopta na strane tých, eh, ktorí vypracovali tieto návrhy, či to môžu poupraviť, čo máme zohľadniť eh, v rámci výkonného výboru a následne si môžeme zorganizovať eh, priority medzi pilotnými projektmi a prípravnými akciami aby sme to teda zhodnotili globálne a vypracovali balíček projektov, ktoré môžu byť zrealizované v nasledujúcom období. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Navrhujem vám teda, aby sme prehobili obsah Máme tu jeden pilotný projekt, ktorý je naozaj výnimočný. E, James Celeste to mal na starosti a v podstate e, združuje všetky európske inštitúcie. Práve preto sme pozvali e, Jean-Claude Debo, generálny riaditeľ BEPA v komisii, Mastiež Popovský, generálny tajomník, zastupca e, pre vonkajšiu činnosť a, a Matthew Rees, generálne riaditeľstvo e, pre politické záležitosti na rade. Takže poprosím vás, aby ste hovorili stručne, pretože musíme potom prejsť k hlasovaniu. James Ellis, máte slovo. Thank you very much indeed. Ďakujem pekne. Alan? rozpočtovom výbore je vždy ťažké hovoriť stručne, hutne, takže ako ste to správne opísali, opísali ste projekt, ktorý poskytuje strategické myslenie smerom do budúcnosti európskych inštitúciám chcem povedať, ako sme do toho boli zapojení my a potom by som si rád vypočul, ako iné inštitúcie boli zapojené, ako budeme interagovať, aby sme vytvorili strategickú kapacitu VU. E Z hľadiska parlamentu ste ma požiadali, aby som sledoval túto iniciatívu ako spravodajca koncipient k dvom návrhom. Sú tu tri fázy. Prvá je pilotný projekt. Výsledkom toho je tento dokument, ktorý máte pred sebou. Je to zaujímavý dokument, na, ako námet na rozmýšľanie. Je tam kopu grafov. Hovorí sa tam o náraste strednej triedy a o tom, ako sa budú správať konzumenti do istých, v istých časových okruhoch. Hovorí sa tam o digitálnej infraštruktúre a o toto, ako toto všetko bude vplyvať na rozpočet do roku 2020. Je, je za tým všetky niečo hlbšie. A to, to, že sa musíme pripraviť a prehlbiť siete úradníkov, ktorí pracujú na strategickom myslení v útvaroch a súčinnosť medzi nimi zvýšiť, aby európska stratégia a analýza politiky ako systém fungovali ešte lepšie do roku 2014. Aby sme toto dosiahli, tak tu máme pracovné skupiny, ktoré sa venujú globálnym trendom, a správe veci verejných a ktorí čerpajú z erudície odborníkov znútra aj zvonka a zapájajú sa do sieti odborníkov z Brazílie, Indie, Číny, aby sa tým e, podporilo naše myslenie širším spôsobom, aby sme neboli uzavretí v bruselskej slonovinovej veži, aby sme chápali, ako to robia iní, Máme web stránky, ktoré nám chápajú, pomáhajú lepšie chápať rýchlosť, za akou sa tieto veci vyvíjajú. Takže traja, ktorých ste spomenul, môžu potvrdiť, či si myslia, že toto je dobrý spôsob, akým dosiahnuť e, strategický cieľ. Dúfam, že bude ich tu pozitívny uvidíme. Ďakujem, James. Áno, Dostali sme tento prvý dokument, ktorý bol eh, vypracovaný think tank SPS a zatiaľ sme si to nemali čas preštudovať, iba rýchlo prelistovať. Jean-Claude Tebo, chcete sa vyjadriť? Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni poslanci. Ďakujem, že mám príležitosť eh, Eh, zúčastniť sa tohto výnimočného projektu. Ide o projekt, ktorý by nevznikol bez iniciatívy Európskeho parlamentu a hlavne James Ellis, ktorý má na starosti tento program a vy ste ho podporili. Naozaj chcem vyjadriť eh, veľkú vďaku eh, parlamentu, výboru predsedovi za túto iniciatívu, ktorá pokročila, prebieha prostredníctvom pilotných projektov a prípravnej akcie, ktorá prebieha. Ide o dôležitý projekt z viacerých hľadisk, Má inovačný charakter a doplňuje určité medzery. Na rozdiel od väčšiny a ak nie všetkých strategických partnerov, Európska únia nemá k dispozícii takýto nástroj pomoci na rozhodovanie v rámci stratégie National Intelligence Council v USA. Tu máme vždy, je predložená správa ministrom, aby si objasnili veci pred rozhodnutím. Na európskej úrovni tomu tak nie je. Druhá vec, a okrem toho kríza na to poukazuje, že ak sme rozvíjali naše kapacity analýzy v rámci tejto vízie, mohli by sme byť prezieravejší v tomto ohľade. Druhá originálna vec ide o medziinštitucionálny charakter. Myslím si, že je to bezprecedentné, že takáto činnosť je tu v rámci Task Force a, a združuje generálnych tajomníkov v rámci inštitúcií. James je tu prítomný a je vo vašich službách. Takže myslím si, že toto je naozaj pozoruhodné. Okrem toho nie je o európsky projekt, ktorý je centralizovaný, má globálnejší charakter. Takže pracujeme veľmi otvorene, načúvame jeden druhému, aj napriek tomu, že sú tu určité e, sporné body s našimi partnermi toto však prispieva k veľmi um, bohatým diskusiám, ako aj k vypracovaniu uh, toho prvého projektu. Ide o veľmi dobrý dokument, bol vám distribuovaný, uh, ide o prípravnú akciu a my vám ďakujeme uh, za účasť. Táto prípravná akcia má za cieľ obohatiť rozvinúť e, túto prácu stále v rámci otvorenosti na medzinárodnej úrovni a na to, aby sme teda pracovali naďalej konštruktívne. Na záver tohto postupu sme e, vypracovali správu, ide o obdobie roka 2013 a potom ešte tu máme operačnú správu, ktorá je e, nasmerovaná skôr na tú politickú úroveň, prítomnosť v rámci európskych inštitúcií na obdobie 2014 až 2019. No a potom uvidíme, Uvidíme, do akej miery sa tento systém stane v podstate stálym nástrojom. Takže naozaj chcem veľmi pekne poďakovať parlamentu, ostatným inštitúciám. Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu, ktorá prebieha v rámci Task Force. Dnes sa ešte stretneme a zabezpečíme tento chod. Takže ďakujem aj sekretariátu, generálnemu tajomníkovi v rámci parlamentu. Je tam veľmi silné zaangažovanie sa do tohto projektu. Ďakujem celému vášmu týmu. Samozrejme, podpora zo strany parlamentu musí aj naďalej prebiehať. Pre nás ide o nevyhnutnú podmienku na to, aby sme dosiahli stanovené ciele. Ale môžete si byť istí, e, že komisia prostredníctvom PEPA bude naplne, naplno teda prítomná. Myslím si, že už sme pokročili v rámci tejto správy a ešte to môžeme vylepšiť. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem, drahý priateľ, ďakujem za vaše komplimenty v rámci správy spravodajcu. Ďakujem za to, čo ste povedali o parlamente. Teraz pán Popovský z eh, SVČ. Možno sa chcete vyjadriť a máte nejaké pripomienky aj k rozpočtu. Eh, ďakujem, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem. Ja by som povedal za seba, ako veľmi oceňujeme líderstvo, ktoré táto snemovňa preukázala. Pán Ellen Ellis eh, naozaj sa vložil do cieľa vybudovať strategickú kultúru myslenia v inštitúciách EÚ. A je to zásadná vec, pretože potrebujeme medziinštitucionálny prístup, aby sme takéto niečo vybojovali. Takže máme prvý úspešný príbeh, prvú fázu. Na tomto sa dá ďalej budovať a posilňovať súčasnú prácu z SVČ, ktorí sú predstaviteľi SVČ sú odhodlaní pokračovať v tejto práci a ďalší aktéry, ktorí sú orientovaní na politiku, by mali prispieť e, vysokokvalitným výskumom. Treba k tomu pristupovať pragmaticky, pretože všetky tieto projekty môžu mať zaujímavé východiska, podhubie, z ktorého vyrastú tá už existujúci strategický rámec, ktorý máme napríklad v externých vzťahoch, máme tu dlhodobú víziu európskej obrany, máme tu Európsku obrannú agentúru. Nedávno sa prijal strategický rámec k ľudským právam a demokracii a v budúcnosti sa ešte stále mieni prijať stratégia ku kybernetickej alebo počítačovej bezpečnosti. Inštitút pre strategické štúdie bol tiež zapojený do tohto projektu a bude stále pokračovať vo svojich úsiliach a ja som si istý, že jeho nový riaditeľ bude čoskoro vymenovaný. Chcem len potvrdiť, že sme odhodlaní a ctíme naše záväzky a takisto inštitút bude pokračovať vo svojej práci. Pán predseda, súhlasím s vami, ale chcem sa trošku vyjadriť k rozpočtu SVČ. Koreper odmietol aký, akékoľvek navýšenie SVČ rozpočtu do roku 2013. Som veľmi vďačný za poznámku, ktorá tu odznela od predrečníka, že treba individuálne posúdiť situáciu každej jednotlivej inštitúcie. Rada jednoducho zabráni SVČ, aby dobre fungovala, ak okres rozpočet. Veľmi dobre sme si vedomi všetkých tých potrieb uťahovania opaskov, ale my sme v istej fáze, kedy máme špecifické potreby, napríklad sieť 130 jeden delegácií, ktoré sú umiestnené v jednotlivých krajinách. Takisto nás ovplyvňuje slabé euro a potrebujeme podporiť, posilniť naše delegácie, aj čo sa týka ich bezpečnosti, napríklad v Iraku alebo v Afganistane. Preto by som rada apeloval na vašu podporu, na podporu vášho výboru v ďalšom priebehu rozpočtového postupu v Rade a v komisii. Ďakujem. Ďakujem. Drahý kolega, náš spravodajca si to poznamenal, tú poslednú poznámku. A na záver pán Matiu Rees za generálne riaditeľstvo pre politické otázky Rady. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj kolegom, chcem sa pridať k tomu, čo povedali kolegovia, chcem sa poďakovať eh, parlamentu a James Ellisovi za to, že v podstate začal sa tento projekt, pretože ako som povedal, predstavuje deficit, eh, robia to jeden z hlavných eh, partnerov, ktorí sú ďalej ako my v mnohých aspektoch, ale tajomstvo úspechu a napredovania je v tom, že je potrebné vôbec začať a myslím si, že je dobré, že sme začali. Vychádzame naozaj z toho, že je dobré to, aby inštitúcie vzhľadali do budúcna a myslím si, že je dobré, aby sme tak činili zverejnili spoločne. Snažíme sa zosúľadiť to najlepšie, čo máme vnútri inštitúcií s najlepším z toho, čo môžeme nájsť mimo inštitúcií či už sú to think tanky alebo naši partnery a dúfame, že to povedie k nejakému konečnému produktu, Eh, aké sú globálne trendy a aké dopad majú európske politické voľby a výzvy, aké to bude na budúci medziinstitucionálny cyklus. No takisto, keď sa nám podarí dostať sa k tomu času s dobrým produktom, myslím, že mnohí sa obzrú a povedia, že možno to obdobie, ktoré máme za sebou, nebolo až také zlé. Ďakujem pekne. Môžeme si teda overiť, že všetky inštitúcie EÚ sa zaujímajú o túto prácu. A ako to tu už padlo, Klaus Welle, generálny tajomník, sa o to zaujíma, chce vylepšiť kapacitu parlamentu, aby sme mohli predvídať vývoj strednodobo ako aj dlhodobo a zohľadniť existujúcu expertízu vrátanie ostatných inštitúcií EÚ, pretože pred eh, dvoma dňami bol v OECD a stretol sa s generálnym tajomníkom pánom Guriom, aby sa pozrel na to, ako eh, ekonómovia v rámci tejto inštitúcie mm, nám môžu Eh, poskytnúť svoje názory ohľadom hospodárskeho vývoja. Takže ďakujem pekne. Navrhujem, aby sme uzavreli tento bod. Mali sme príležitosť eh, hodnotiť eh, zložitú situáciu ohľadom rozpočtu na budúci rok. Ešte sa k tomu po vrátime s agentúrami. v súlade s našim harmonogramom a možno aj trošku e, skôr, ako to bolo stanovené, prejdeme k hlasovaniu. Navrhujem, aby ste si zobrali hlasovacie kartičky. Lucre Voilà, tout le monde a sa... Každý má svoju kartičku. Poprosím vás, eh, tí, ktorí opúšťate sálu, odíďte v tichosti a my začneme bodom 21 a 22. Obe správy kolegu Kozlovského. A najskôr nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti. Všetci máte hlasovací zoznam, aj EPP. Dobre, takže prvý článok 19 Elga Tupper, kto je za. Ďakujem. Proti. Ďakujem. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 20, pán Gajer. Kto je za? Kto je proti? Takže hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je otvorené. Ešte dve osoby mi tu chýbajú. Hlasovanie je uzavreté. 12 za, 13 proti, nikto sa nezdržal. A Salvador. Ty si hlasoval? Čo si hlasoval? Proti, dobre. No, čiže 13. A, takže 14 proti, 12 za, bolo to zamietnuté, 8, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 21 bola stiahnutá, 22 pán Munisa, prepačte, pani, pani Muniz. Ale sekretariat v tomto nemá jasno. Takže spravodajca je za. A kto je, spravodajca je proti? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže zamietnuté. 9. Kto je za? Proti? 1, 2. Kto sa zdržal? Nikto. Takže prijaté. 23. Mienský spravodajca sa za. Kto je za? Proti. 1, 2, 3, 4, 5. Kto sa zdržal? ja, Takže prijaté. 10. Spravodajca. Kto je za? Proti. Socialisti sú proti. Overíme to. Takže desiatka spravodajcu. Hlasovanie je otvorené. 27 hlasujúcich, je ich tam iba 26. 28 ich tam má byť Salvador. Takže 27 zatvorené. Hlasovanie je uzavreté. 14 za, 13 proti. Nikto sa nezdržal. Salvador, máš kartičku? Nie, čiže 15 za 13 proti je to prijaté. 11 spravodajcu, ktorá je kompatibilná s nasledujúcim, kto je za, proti, kto sa zdržal, nikto, takže je to prijaté. 24. 24 je eh, v súlade s 11, ktorú sme prijali, ale druhá časť je stiahnutá. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 12. To je kompatibilné s nasledujúcim. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kto sa zdržal? Dvaja. Takže prijaté. 25. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? 1, 2, 3, 4, 5. Kto sa zdržal? Dvaja. Takže prijaté. 26. Pána Gajera, ktoré je to kompatibilné. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Je to zamietnuté. 27. Halky, to bolo stiahnuté, e, pretože 12 sme prijali. 13 e, spravodajcu, kto je za, kto je proti. Dvaja, traja. Kto sa zdržal? Prijaté. 28. Maria Muniz, spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Traja. Kto... Piati proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 29. Helga Trupel. To súhlasí s 28, ale sa je proti. Kto je za? 1, 2, 3, 4. Kto je proti? Väčšina. Kto sa zdržal? Takže zamietnuté. 30 Maria Muniz. A spravda sa je za. Kto je za? Kto je proti? Dvaja. Kto sa zdržal? Prijaté. 31 Marie Muniz, spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Liberáli nehlasujú. Dobre, takže je to prijaté. Nie, prepačte, prepačte, je to zamietnuté, ale overíme si to. Takže 31. Marie Muniz. Ešte nás je viac. I ešte jeden z konzervatívcov je tam navyše. Jeden je tam navyše. A musíme tam doplniť 14 za 11 11 za 14 proti, takže je to zamietnuté. Eh, Helga Trupel, 31. Kto je za? Kto je proti? Väčšina. Kto sa zdržal? Takže zamietnuté. 33. Helgi Trupel, spravodajca je proti. Kto je za? 4. Kto je proti? Väčšina. Kto sa zdržal? 1. Takže zamietnuté. 34 Helgi Toto je oddelené. Prvá časť stiahnuté až po if appropriate. Spravdu sa je proti. Kto je za? Helga a pani Izabel. Jean-Luc váhal, no a potom sa nechal uniesť e, politickou vernosťou. Kto je proti? Jean-Luc. Kto sa zdržal? Jeden. Takže je to zamietnuté a tým pádom tá e, druhá časť spada pod hlasovanie addition of the last part a tak ďalej. sa je proti, kto je za? Aha, toto zaujíma viac. Socialista, kto je proti? Väčšina. Kto sa zdržal? Zamietnuté taktiež. Takže už e, nič neostáva z pozmeňujúceho návrhu e, Hajli. A teraz e, úvodné ustanovenia môžeme hlasovať v blokoch, kto je za. Ďakujem. Proti? Jeden. Kto sa zdržal? Takže prijaté všetky tri. 16. Spravodajca je proti, kto je za? Socialisti a zelení, kto je proti? všetci ostatní, kto sa zdržal, takže je to zamietnuté. 17. Helgi, spravdajca je proti, kto je za? Ty istý ako pani Wertmann. Kto je proti? Väčšina, takže zamietnuté. Šestka spravodajcov, kto je za? Ďakujem, proti. Jeden, kto sa zdržal? Dvaja, prijaté. 18. Marie Muni, spravodajca je proti, kto je za? Kto je proti? Aha, olala. Je to tesné, takže otvárame hlasovanie. Hlasujte, hlasujte. Zatváram hlasovanie. Je to uzavreté. Dobre, takže 14 za, 14 proti plus 1. Nikto sa nezdržal, čiže neviem, či e, môžeme prijať to hručné hlasovanie, ale je to zamietnuté. E, sedmička spravodajcu, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Dvaja, prijaté. Návrh uznesenia a jednička. Spravodajcu, kto je za? proti, Jeden. kto sa zdržal, je to prijaté. A dvojka spravodajcu, kto je za, proti, Jeden 2, ja, kto sa zdržal, je to prijaté. 14, to je kompatibilné s Mario Muniz, spravodajca je proti, kto je za. Takže došlo k zmene názoru, vrátane spravodajcu. Takže za, dobre. Teraz k proti. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kto sa zdržal? Dobre, takže väčšina za. Prijaté. 15. To je kompatibilné s predchádzajúcim. A tu je spravodajca proti. A aj naďalej je proti. A koordinátor váha. Kto je za? 6, 7, 8, 9. Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže zamietnuté A, a záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Jose, je to otvorené. Hlasujte. Ešte stále hlasujte. Zatváram hlasovanie. 26, čiže 27 za, 4 proti, 2 sa zdržali. Správa je prijatá. Blahoželám spravodajcovi, ktorý tu nie je. <gasps> Prepačte, prepačte. Ja som sa pozeral pred seba. Ste tu. Blahoželám, Jan. A my s vami budeme pokračovať. Ide o nástroj na rozvojovú pomoc. Všetci máte hlasovanie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Väčšina za, takže prijaté. 45. Máme tu ústnu, ústný pozmeňovací návrh pani Brandner, ale máme tu napísané auto budget scope, takže niečo je mimo. Kto je za? Ľavica, kto je proti? Pravica, kto sa zdržal? Stred. Overíme si to elektronicky. Takže 45 pani Brantner, ktorá je mimo rozsahu nášho. Zatváram hlasovanie. 13 za, 15, 16 proti a 5 sa zdržali, takže zamietnuté. Dobre, vy máte už kartičku, ale je to tak, či tak zamietnuté. 45 zamietnutá. 46, pani Brantner s ústnou zmenou, aby sme doplnili relevant indicators, including a tak ďalej. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Toto je veľmi tesné, takže otváram hlasovanie. Je nás 33. Každý má hlasovaciu kartičku. Zatváram hlasovanie. 17 za, 15 proti, nikto sa nezdržal, takže 46 prijatá. 47 Marie Muniz, spravodajca je proti. 46, 40, 47, 48, 49 do bloku? Nie, dobre. 47, spravodajca je proti, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to zamietnuté. 48. Spravodajca je proti. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem, kto sa zdržal. Taká istá väčšina prijaté. 49. Kto je za? Kto je proti? Ďakujem. Zamietnuté. 9. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Overujeme, väčšina za, ale predsa len overíme, takže hlasujme. Hlasujme ešte stále. Končíme hlasovanie. 16 e, za, 10 proti, čiže schválené. 10 e, spravodajca, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Jeden sa zdržal schválen. Pani Brandner, ktoré je kompatibilné, spravodajca je proti, kto je za, proti. Kto sa zdržal? Odmietnuté. 11 spravodajcu, kto je za, kto je proti. Dva sú proti, kto sa zdržal. Liberálni demokrati. Prijaté. 151 kompatibilné sa je za, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 12 spravodajcov. Kto je za? Proti? kto sa zdržal, prijaté. Amiensky, takisto kompatibilný, kto je za, proti, je proti, kto sa držal, schválené. 53, kto je za, kto sa zdržal, prijaté. 54 s pozmenujúcim ústnym návrhom. Spravodajca za, kto je za, proti, 56, kto sa zdržal, prijaté. E, 55, ten istý autor a spravodlivý za, kto je za, proti, dvoje sa zdržali schválené. 13 spravodajcu, kto je za, proti, sedem, sa zdržal, schválené. 56 Maria Muni, spravodajca je proti, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. 14 spravodajca, kto je za, proti, kto sa zdržal, radšej si to overím, takže 14 spravodajcu hlasujeme. Hlasujeme teraz. Je nás stále viac a viac priveľa konzervatívcov mimochodom. Končím. 16 za 14 proti, jeden sa zdržal. Schválený. Takže to bola 14. 15 spravodajcu, kto je za, proti Takže ešte raz hlasujeme. Mám pocit, že to tá istá väčšina, ale keďže je to len tak natesno, jeden či dva hlasy, radšej si to overme. Takže hlasujte. 15. Končíme hlasovanie. 13 za, 17 proti, tentokrát odmietnutý, jeden sa zdržal. Takže 14 sme prijali, 15 odmietli, 16 spravodajca. Stačí zvihnúť ruku, áno. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Dobre. To je pravdajca predsa len, vaša skupina. Pozmenujúci návrh 56. Denský, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Veľká väčšina pre spravodajca. 17 na odstranie slova únia. Kto je za, kto je proti? 7, kto sa zdržal? Prijaté. 58. pani Brandner. Tu signalizujeme, že je to mimo rozpočtu rámca rozpočta, rozsahu rozpočtu. Spravodajca je proti, kto je za, traja proti, väčšina, zdržali sa, zamietnuté. 59 nienský spravodajca je za, kto je za, proti, kto sa zdržal. Ďakujem, veľká väčšina ako minulá mierna väčšina. 18. spravodajcu za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 60. Spravodajca je za, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 19. spravodajcu. Kto je za? Proti? Traja, kto sa zdržal, prijaté. 20. spravodajcu s ústnym pozmenujúcim návrhom 2. Kto je za? Proti? 5. Kto sa zdržal, prijaté. 61. Mario Muniz vypadá. 21 spravodajcu. Kto je za? Proti? Socialisti a musíme overiť. Pokúste sa, keď vyhate ruku, naozaj zvyhnúť poriadne, lebo 21. Hlasujeme o 21. spravodajcu teraz. Hlasujeme. Niektorí kolegovia dnes spia evidentne. No, radšej by som ich tu osobne pranierovala, ale dobre. Končíme hlasovanie. 16 za 15 proti naozaj natesno, natesno, ale prešiel 62. Francesky Brantner, spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? je väčšina za, ale overme si to. 62. Francesky. Hlasujte, hlasujte, hlasujte. Končíme hlasovanie. 15 za 16 proti, nikto sa nezdržal. A vy ste? Boli ste za? Aj vy? OK, takže ešte raz. Správame znova toto hlasovanie, navrhujem teda. Takže pozmenujúci návrh, ktoré to bolo teraz, už, už neviem ani ja. 62. 62. Nie všetci ste nehlasovali. Hlasujte, hlasujte, stále hlasujte. Koniec hlasovania. 15 za, 15 proti a jeden sa zdržal. Je to pozmeňujúci návrh, čiže je zamietnutý. Sú tu politické subtilnosti. Je to veľmi zložité. Príliš zložité na vysvetlenie. Dobre, Frančeska pozná tých svojich. 63. pani Niensky. So stiahnutím druhej časti pozmenujúceho návrhu. Spravodajca je za, to je za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 64. Pani, pani Niensky. Spravodajca je za, za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 65K, Francesky Brandner. Spravodajca proti, kto je za? Proti. Ďakujem, kto sa zdržal, zamietnutý. Takže 66 Francesky Brandner v dvoch častiach, ale spravodajcovi sa nepačí ani jedna, takže prvá časť bez slova peace, slov peace building. A to je za, kto je proti. Kto sa zdržal, zamietnuté. Druhá časť. Opäť sa tam vráti mier, ale spravodajcovi sa ani to nepáči. Spravodajca nemá rád mier. Kto je za? Kto je? Len tri dámy sú za mier. Kto je proti? Všetci ostatní proti preš- neprešlo. Takže 67. pani Niensky, kto je za, spravodajca je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 68. s stiahnutím druhej časti pozmenujúceho návrhy. Pani Niensky, spravodajca je za, kto je za, kto je proti, jeden proti, dvaja, traja, štyria, kto sa zdržal, prijaté. 22 spravodajcu za, proti, 8. Kto sa zdržal? Prijaté. 69. Pán Nienský, ktorý je kompatibilný s 22. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Mhm. Dobre, takže overujme. Takže 69. Hlasíme o 69. Všetci ste odhlasovali. Končím hlasovanie. 13 za, 17 proti, 1 sa zdržal, zamietnuté. 23 spravodajcu, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 24 spravodajcu za, proti, zdržali sa, prijaté. 70 70 a 71 Maria Muniz môžeme hlasovať spolu? Dobre, spravodajca je za. Kto je za? Proti? 4. Kto sa zdržal? Obe dva prijaté. 25 spravodajcu za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 72. Šalgeren sa spravodajca za. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijatí. Takže v prílohy 73. Pána Klute, spravodajca proti. Kto je za? Proti? Väčšina dosť prekvapivá. Takže poďme hlasovať ešte raz. Chcete, aby sme ešte raz hlasovali aj všetky pozmeňujúce návrhy GUEho? Nie, dobre. Nie, pre... Dobre, to nepôjde takto. Dobre. Tak neviem, aspoň 5, 6 prvých od 73 až po 78 spravodajca je proti. Môžeme hlasovať blokovo? Takže potom hlasujme elektronicky, aby to bolo jasné, pretože je to také nejasné. Takže 73 až 78. Hlasujeme elektronicky. Hlasujme teraz. Hlasujme. Končím hlasovanie. 16 za 15 proti, nikto sa nezdržal. Všetky tieto pozmenujúce návrhy prešli. Blahoželám Aldovi Suza. Takže 79 to je zložitejšie, pretože tam hlasujeme o roz- oddelenie. Prvá časť od podpory špecifických iniciatív po národnej politiky v oblasti ochrany zdravia správcovi sa to nepáči. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Väčšina, rovnaká väčšina za, za. Druhá časť, spravodajca je za, kto je za? Tentokrát veľká väčšina, kto je proti? Jeden proti, zdržali sa to ste sa zmierili v druhej časti. Potom máme tri pozmenujúce návrhy tých istých autorov. Môžeme hlasovať v bloku? Takže možno rukou, pretože to bude asi tá istá väčšina. 80 až 82, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Ďakujem, kto sa zdržal? Dobre, takže tá istá väčšina ako teraz pred chvíľkou. Nikto nezmenil názor. Dobre, takže je to triumf pre Takže blahoželáme. Ocekom preambule môžem hlasovať v bloku 3, 4, 5. Spravodajcu, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 28, 29 Brantnera blokom. Nie? Nie? Dobre. Tak, 28. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté 29. 9, pardon, pani Brantner, kto je za? Proti? Kto sa zdržal, prijaté. Šestka spravodajcu, kto je za? Proti? Kto sa zdržal, prijaté. 30, ktorý je kompatibilný pani Brantner, ale je kompatibilný spravodajca proti. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? overím si to, pretože tu bolo početne dosť ľudí, ktorí sa zdržali hlasovania, takže hlasujme o 30. pani Brantnerovej. Hlasujme. Koniec. 11 a 17 proti 5 sa zdržalo, takže zamietnuté. 31. pani Brantnerovej. Opäť e, mimozemský návrh. Spravodajca je proti, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Odmietnuté to istou väčšinou. 32 pani Brantnerovej. Vpravili sa proti. Kto je za? Aha. Proti. Kto sa zdržal? Tentokrát prijaté. Veľk... Väčšiny sú naozaj veľmi natesno. 33. Maria Muniz, takisto z iného sveta, ale spravodajca je za. Kto je za? Proti? 9. Kto sa zdržal? Prijaté. 34. Pán Achtung, spravodajca proti. Kto je za? Traja proti. Väčšina. Zamietnuté. Sedmička spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 35. Pani Brandt, náš spravodajca proti. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. 36. GUE. Takisto z iného sveta, spravuje sa aj proti, kto je za, proti, zdržali sa prijaté znova. Alde je dnes neodovateľná. 37. Francesca Brantnerovej, spravodajca proti, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Mierna väčšina proti. 38. Francesky Brantnerovej, sa proti, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Tentokrát väčšina za. 39. Maria Munis, ktorý je kompatibilný s 38. sa proti, za? Proti zdržali sa, zamietnuté. 40. Francesky Brantnerovej sa proti, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 41. Pána Hartonga, sa proti, kto je za, traja proti, väčšina, zamietnuté. 42. Maria Muniz, samostatné hlasovanie v dvoch častiach. Spravodajca je za obidve časti. Prvá časť, boj proti klimatickým zmenám až po posilnenie ich dopadu. Do, za, proti, 8, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť, bez ohľadu na skutočnosť až po doplňujúci additional za, proti, kto sa zdržal? 1, ale prijaté. 43. Maria Muniz, out of scope. sa proti. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 44. Lukas Artong, sa proti. Kto je za? Traja. Proti. Kto sa zdržal? Odmietnuté návrh legislatívnych uznesení Jedna dvojka spravodajcu spoločne. Dobre, jedna, dva spolu. Kto je za? Proti? Štyria. Kto sa zdržal? Prijaté. 26. Maria Munis kompatibilný, ale spravodajcovi sa nepáči. Kto je za? Proti? Sa zdržal zamietnuté. 27. Karla Haugunda Šal Gerensa, takisto kompatibilný a spravodajcovi sa nepáči. Kto je za? Kto proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Konečné hlasovanie. Nie? Pán spravodajca. Ja by som chcel 48 pozmeňujúcemu návrhu. Aké číslo? 48. 48. Na začiatku prešlo to? Na prvej strane. Článok 2, odsek 2. Maria Monis. Čo hovorí sekretariát? Sekretariát tvrdí, že sme to prijali. Môžeme znovu hlasovať, ak chcete. Je to na začiatku, článok 2, odsek 2. Je tu neistota, spravodajcovi to nie je jasné, takže poprosím, navrhujem, aby sme znovu hlasovali. 48. Maria Munis, dobre? Takže elektronicky hlasujme. Končím hlasovanie. 17 za 16 proti, nikto sa nezdržal, takže je potvrdené, že to bolo prijaté. Čo je to lepšie tak, pretože medzi tým e, sa zmenilo zloženie, e, tu iní ľudia. Takže konečné hlasovanie. Elektronicky hlasujme teraz. Končíme hlasovanie. 28 za 3 proti 2 sa zdržali. Blahoželám Janko Zlovskomi. Veľmi dôležitá vec a schválená. Dobre, takže poďme na 23. Mobilizácia Fondu na prispôsobenie sa globalizácii. V Dánsku veľké lodenice. Pán Dansený spravodajca, kde je? Ten nám niekoľkými slovami predstaví svoju správu. Nech sa páči, kolega. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento návrh je v súlade s pravidlami. Toto, tieto veľké oceliarne a lodenice boli veľmi veľkým zamestnávateľom pre tisíce pracovníkov veľkých E, za posledných 100 rokov sa tam postavilo množstvo lodí, tankerov a teraz sa lode stavajú v Koreji a Číne a e, lodenice sú zavreté, mnohé súkromní, mnohí pracovníci e, prišli o prácu a musia byť teraz rekvalifikovaní, aby našli nové pracovné príležitosti a našli novú budúcnosť. Ďakujem pekne, pán predseda. Très bien. Merci beaucoup. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Takže máme viacero pozmenujúcich návrhov. Pozmenujúci návrh 2. je to vlastne v prvom oceku, takže o tom nebudeme hlasovať. Povedzme, že to bolo zohľadnené. Pozmeňujúci návrh 3. ktorý je vlastne pokrytý ocekom 2 návrh správy, okrem druhej časti, kde sa vyzýva komisia až po príležitosti. Edges the Commission až po occasions, čiže nahradiť druhú časť vety oceku 2 sa. Za, kto je za, kto je proti. Zelení sú za či proti? Edgar, si za alebo proti? Za. Proti, dobre. 7, 8. Zdržalo sa. Takže druhá časť je prijatá. Pozmenujúci návrh 4 priateľov liberálov, spravodajca proti. Kto je za? Proti. Väčšina. Zdržali sa zamietnuté. Peťka, Pervanš Bereza a ďalší. Spravodajca je za. Môžeme blokovo hlasovať za 5, 6, 7. Tí istí a spravodajca je za. Nie. Ann Jensen. Čím viac mi môže robiť napriek, tým je veselší z toho. Takže Peťka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Šestka. za, proti, zdržali sa, prijaté. Sedmička za, proti, zdržali sa prijaté. Ale je pravda, že liberáli majú specifickú, specifické stanovisko. Osmička, liberáli. Spravodajca za. Kto je za? Proti. Socialisti a pán Artong. Kto sa zdržali? Jeden sa zdržal, takže prijaté. Deviatka nehlasujeme, pretože to je pokryté ocekom 9. Desiatka, spravodajca proti. Kto je za? Liberáli a konzervatívci je proti. Tak na všetci ostatní zdržali sa zamietnuté. Jedenáctka, pervanš. Takže v dvoch častiach spravodajcovi sa pozdáva prvá časť. Kto je za? Proti? 6. Kto sa zdržal? Ďakujem za prvá časť prijatá. Druhá časť, especially až po week. Spravodajcovi sa to nepáči, nemá rád slabosti. Kto je za? Kto je proti? Ďakujem, kto sa zdržal. Napriek snahy Geranovi, Geranovi sa, ne, sa mu podarilo presvedčiť zelených, ale nie GUE, takže zamietnuté. 12. Spravodajca za. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 13. Liberáli. Spravodajca proti. Kto je za? Liberáli a konzervatívci proti. Väčšina zamietnuté. 14. Pervanš. Spravodajca za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Vidíme, že tu sa istá väčšina, koherentná väčšina, 15, pervanš. Tentokrát spravodajca je proti, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 16, pervanš, spravodajca je za, za, proti, zdržali sa, prijaté. 17, liberáli, spravodajca proti, kto je za? PP by mal byť za, nie? Teda aj PP. Nie? Proti? Dobre, zdržali sa. Dobre, jasné, v poriadku. Mamut drvil liberálov. Posledný pozmenujúci návrh. Jednotka liberálov. Spravuje sa proti. Kto je za? Proti. To isté. Zamietnuté. Konečné hlasovanie elektronicky. Hlasujme, hlasujme, hlasujme. Malo by hlasovať 34 eh, ľudí. Do, skončíme hlasovanie. 28 za 4 a proti, nikto sa nezdržal. Blahoželáme nášmu spravodajcovi. Takže máme ďalšiu problematiku, ktorá sa týka takisto prispôsobovaciemu fondu na globalizáciu nášho kolegu Naranjo Escobarovi, ktorému dám slovo. Presidente, consumo un Ďakujem za vašu láskavosť, pán predseda. Ja by som vám chcel iba zdôrazniť niekoľké informácie, niekoľ, niektoré prvky týchto informácií, ktoré sú dôležité, aby sme mobilizovali 1,3 milióna pre región Aragonsko v Španielsku. Nezamestnanie v tomto regióne sa znásobila z 15, 15 všetkých nezamestnaných e, sú sú tí, ktorí pracujú v automobilovom sektore. Je tu nerovnováha, pretože stavebný sektor, stavebné priemyselné odvetvie bolo skutočne závažne zasiahnuté krízou a to ničí malé a stredné podniky aj ľudí, ktorí by chceli pracovať. Ak by sme zobrali stavebnícky sektor ako model a podľa neho by sme všetko merali. V decembri minulý rok sme začali organizovať e, tzv. personalizované balíčky a španielská vláda bojuje s deficitom škrtmi. Sme ukratení o 5 miliónov eur v Aragonsku a Aragonsko naozaj kleslo vo svojom hospodárskom výkone významne a to zvyšilo nezamestnanosť. Poprosím vás o mobilizovanie tohto nástroja, aj keď to vyzerá, ako keby to bolo mikro ekonomický bod, ale nám by toto pomohlo bojovať s nezamestnanosťou, ktorá odsúva ľudí na okraj spoločnosti. Ja by som chcel poďakovať e, kolegom, ktorí predložili doplňujúce pozmeňujúce návrhy. Budeme hlasovať. E. Ďakujem pekne. Takže zoberme si hlasovací lístok. Pozmeňujúci návrh 2, 3 a 4 nebudú predložené na hlasovanie, pretože sú otvorené. Odsek 1, 2 a 4 návrhu správy. Čiže výbor pre zamestnanosť, ktorý dáva správu výrobu na rozpočet. 5. Alexandra Harvára, kto je za? 5. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 6. Od Pervanš. Kto je za? Spravodajca je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Sedmička, to je zohľadnené v eh, odseku 5. Osmička, Alexandra Alvára, spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Socialisti a pán Antong ste menšinovi, takže je to prijaté. Deviatka perváž, to je pokryté ocekom 6, okrem časti veci in order to improve the match between the demand and supply in the labor market. Kto je za? Spolu so spravodajcom. Kto je proti? Štyria. Kto sa zdržal? Prijaté. Desiatka perváš, spravdajca je za, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Jedenáctka perváš, ústny pozmeňujúci návrh, nahradíme regrets za notes. Kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Takže Alexander Avral 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Mamuti ho zabili. Pozmeňujúci návrh 13. Pervanš. Spravdajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 14. Pervanš. Spravdajca je za. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Rovnaká väčšina, takže prijaté. 15. Pana Alvara, sa je proti. Kto je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Úvodné ustanovenia, pozmeňujúci návrh rovnakého autora, sa je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté rovnako. Záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasujeme elektronicky. Hlasujte. Zatváram hlasovanie. 29 za, 4 proti, nikto sa nezdržal a blahoželám pánovi Narachovi Eskobarovi. A teraz prejdeme na hlasovanie o dvoch správach Barbary Matery. Ide o moment emócií. Takže najskôr e, program pre práva a občanstvo 2014-2020, pozmeňujúci návrh 25 od Marie-Claude Veržia. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ešte to chcem overiť. Myslím, že väčšina je proti, ale nie je to úplne jasné. Takže pozmeňujúci návrh 25 spravodajca je proti. Elektronické hlasovanie je otvorené. Zatváram hlasovanie. 11. Takže zamietnuté. 5K, spravodajca, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 26, pani Veržia, spravodajca je proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, rovnako ako pred chvíľou. 6, spravodajcu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Do bloku dávam 27, 28, 29, nie, no... 27, pani Veržia, spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 28. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 29. Za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Myslím, že to bolo rovnaké hlasovanie. Sedmička spravodajcu, kto je za? proti, kto sa zdržal, prijaté. 30, pani Veržia, spravodajca je proti, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Osmička, spravodajcu, máme tu rozdelené, alebo to stiahnuté? Nie, prepačte. Budeme hlasovať iba o prvej časti ktorá vymaže slovičko corporate so súhlasom spravodajcu. Kto je za? Proti? Ďakujem pekne. Kto sa zdržal? Dobre, takže vypustíme slovo corporate. 31, 32 spolu. Áno? Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté obidva. 33 Inge Gressler. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Ďakujem, kto sa zdržal. Prijaté. Deviatka spravodajcu. Kto je za? Proti? Mhm. Dobre, takže si to musíme overiť. Myslím, že väčšina bola za, ale nie som si istý. Elektronické hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 21 za, 4 proti, nikto sa nezdržal, takže je to prijaté. 11. Ohľadom názvu pani Veržia, spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 12. Pani Veržia, spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 13 od pani Veršia, spravodajca je proti, kto je za, proti. Vo veľkom zamietnuté. 14, pani Veršia, tu je spravodajca za, kto je za, proti. Kto sa zdržal, prijaté. 15, pani Veršia, spravodajca je proti, kto je za, 5, 6, 7, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pokiaľ ide o hodné ustanovenia 16, pani Veržia, spravodajca je proti, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 17. Gardia Sabal. Jedna časť bola stiahnutá. Takže bloko, kto je za, spravodajca je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Môžem 18, 19, 20 dať e, do bloku? Nie. Ale naozaj vy to robíte na schvál predsedovi. Takže 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 19. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 20. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Taktiež. Dobre. Teraz prejdeme k 21. Pani Veržia, spravodajca je za. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Trojka spravodajcu. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 22, 23 spolu? Nie. Dobre. Takže 22, pani Veržia, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Je to rozdrvené. 23, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté, ale elegantným spôsobom. Štvorka spravodajcu. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 24. Pani Veržia. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz návrh e, legislatívneho uznesenia. Všetky tri môžeme odhlasovať v bloku. Tentokrát áno? Dobre. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Dobre, takže konečné hlasovanie elektronicky ohľadom prvej správy Barbary Matery. Hlasovanie je otvorené, zatvorené 28 za, 3 proti, 2 sa zdržali. Blahoželám Barbare. Išlo o práva občanov. Ďaká Barbary Matere budú mať teraz občania práva. No a musíme financovať spravodlivosť na obdobie 2014-2020. Ďalšia správa Barbary Materi, Pozmenujúci návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmenujúce návrhy a pani Aldy Suzy, môžeme ich odhlasovať spolu v bloku okrem 17. Dobre. Takže 13, 14, 15, nie. 13 a 14. Dobre. 13, 14 spolu. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? 13, 14 zamietnuté. Môžem dať spolu 15 a 16. 15, 16, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 17. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Sedmička. Barbary. Takže je to tu rozdelené? Nie, je to tak ako pred chvíľou. Čiže jedno hlasovanie za vypustenie corporate. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Takže vymažeme corporate. 18, 19 spolu. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 20. Hejde. Spravdajca je za. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 21. Ejder. Spravdajca za. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 22 Inge Grasle, spravodajca je za. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Osmička, spravodajcu, za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. Opäť tu máme 23, 24, 25, 26, 27, 28 príjmate. Takže všetky pozmenujúce návrhy Jurgena Klute okrem 26. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 26. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Taktiež zamietnuté, ale menšou väčšinou. A teraz úvodné ustanovenia desiatka Jurgena Klute Spravodajca to príjma s ústnou zmenou Public Awareness Prevention of Drug Trafficking, Illicit Drug Trafficking and Other Illegal Activities Related to Drugs. Kto je za drogy? Ďakujem. Kto je proti? Iba zelený. Kto sa zdržal? Dobre. Takže je to prijaté s ústnou zmenou. 11, 12 v bloku. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 3, 4, 5 spravodajcu bloku, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Návrh legislatívneho ustanovenia opäť v bloku, všetky tri. Ďakujem, kto je za, kto je proti, traja, kto sa zdržal, prijaté. Hlasovanie finálne elektronicky je otvorené. Hlasujeme. Zatváram hlasovanie. 28 za, 3 proti, 2 ja sa zdržali. Blahoželám Barbare Matera, ktorá zachránila jednak súdnictvo a jednak práva občanov. Bien. V poriadku. Teraz prechádzame na platby. Francesca Balzani tu nie je, ale dala mi pokyny. Jedine v prípade, že niekto z jej skupiny by ju chcel nahradiť. Nie. Takže ja tu mám návrhy, ak som to nesprávne pochopil, pokyny Francesky, tak mi to prosím dajte vedieť. V prvom rade tu máme dve platby, tak 11 a 14, ktoré sú v súlade s hlasovaním v rámci EGF. Môžeme to odhlasovať v bloku, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, takže je to prijaté. Tak 19. Musíme tu vyzdvihnúť úspech, ktorý sme dosiahli spolu s radou 508 miliónov, ktoré môžeme e, venovať, ktoré neboli vyčerpané za predchádzajúce roky na výskum a viete, že najskôr bola rada proti tomu a mal, museli sme tu spomenúť možnosť parlamentu neodhlasovať posledný návrh rozpočtu aby štátom boli vrátené prebytky za 2011, aby došlo k eh, zmene názoru na rade. Takže eh, tieto platby umožnia financovať výskum, ako sme si to prijali a spravodajca nás pozbudzuje, aby sme za to hlasovali. Kto je za? Ďakujem pekne. Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže je to prijaté. Tak 21 platba na využívanie fondov na humanitárne a potravinové účely v akutných situáciách. Aj v tomto nás pravdajca podporuje, kto je za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. K 18. Toto nemáme v zozname, ale bolo to rozdané. Ide o rezervy v rámci rozpočtu komunikácie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, je to prijaté. A ešte informačne máte tu prispôsobenie platieb, máme tu technické problémy. Ide o informačnú vec, čiže platby rozpočtu komisie o ohľadom ostatných inštitúcií, pán spravodajca sete pedidos de virmão, de eh, alterações orçamentais, todos eles com... Eh... požiadali sa viaceré transfery v rámci rozpočtu. Všetky sú právne v poriadku, takže ja by som odporúčala, aby sme hlasovali za všetky tieto transfery. Môžem vám stručne vysvetliť každý jeden transfer. Transfer, ktorý sa týka súdneho dvora, 172 tisíc eur. Toto je na administratívne účely. na nové technológie, aby mohol súdny dvor zlepšiť svoje riadenie a manažerské systémy, riadiace a manažerské systémy. Potom je tu ďalšia zmena Číslo 2, opäť súdny dvor. 120 tisíc eur. A čo sa týka parlamentu, ...230 tisíc eur. To je prispôsobenie sa novému štatútu na takéto účely. A potom 23 tisíc eur plus čosi 770 plus to je na údržbu a náklady na stiahovanie hospodárskeho a sociálneho výboru. Čo sa týka výboru regionov, ďalšia zmena v rozpočte 16 836 eur to sú výdavky na údržbu, presun nábytku a zariadení a ďalšia, tr- ďalší transfer pre výbor regionov, vyše 13 tisíc eur je určených na dokumentáciu a knižničné výdavky. Potom tu máme ďalšiu zmenu, ktorá sa týka výboru regionov 77 tisíc eur. Tieto sú na jasle a škôlku. Myslím si, že to sú dobré správy pre personál. Pretože ich zamestnanci budú mať možnosť dať deti do škôlky, do jasiel a myslím si, že môžeme naozaj odsúhlasiť tieto transfery. Ďakujem za pozornosť, pán predseda. Takže náš spravodajca navrhuje hlasovať v bloku pre, a, pre týchto 7 platieb. Kto je za? Proti? Dvaja. Kto sa zdržal? Takže sú prijaté v bloku. Blahoželám spravodajcovi. Bod 29. Máme tu politiku v oblasti nehnuteľnosti. Vrátime sa k tomu ešte po obede, ale poprosím eh, Moniku Olmajer, ak chce hlasovať o inštitúte vo Vilnuse. Monika? Eh, Inštitút pre rodovú rodnosť, rodovú rovnosť. Je to európska inštitúcia, ktorá je v Litve, vo Vilniuse. Hovorí pani Holmajer. Preskúmali sme si túto tematiku. Keď bol tento inštitút založený, musel sa podpísať nájomný kontrakt, nájomná zmluva za priaznivých podmienok, pretože Litva podporovala tento ústav. Viete, že tam je aj informačná informačný útvar a boli by sme radi, keby tento informačný útvar sídlil v tej istej budove. Urobili sme si prieskum trhu, ktorý ukázal, že by boli synergické úspory, pretože 55 e, budovy by sa použilo spoločne. Tá budova, ktorej by ústav dal prednosť, je v atraktívnej časti mesta a budova má dve časti. V jednej časti je hotel a v druhej je obchodné centrum. Obchodné centrum a kancelárske priestory sa majú využívať inak spôsobom, takže po piatich rokoch sa zmenia nájomné podmienky a potrebujeme aj výskumné dokumentačné centrum, ktoré by vyžadovalo viac priestoru a horizontálne nariadenia umožňujú, aby sa takéto základné dokumentačné strediska usporiadavali, e, zakladali. Takže nemôžeme jednoducho sa vyhnúť tomu, čo hovoria nadriadenia. Musíme prijať to, k čomu sme sa zaviazali v minulosti a plocha, administratívna plocha nie je nejaká prehnanie veľká pre dokumentačné centrum si však treba uvedomiť, že minimálne musia mať istú plochu, aby vôbec mohli pracovať. Približne 2000 štvorcových metrov. Do konca roku 2012 sa má zamestnať v tomto ústave 64 ľudí. A ak majú, by mali k dispozícii rozpočet, tak by mohli pracovať Budem hovoriť pomaly, hovorí rečnička. 2,53 eur za 10-ročné obdobie, čo bude znamená, že náklady budú približne 4,9 milióna eur. V takomto rozsahu Suma v takomto rozsahu musí byť schválená výborom budget, výborom pre rozpočet. A ja by som chcela vyjadriť vďaku personálu, pretože ešte len včera dostali kópie súvisiace s touto tematikou, papiere súvisiace s touto vecou a dúf, ďakujem, že ste nám s tým pomohli, aby sme mohli napredovať. Ja sa spojím s Georgeom Lyonom a jeho úradom, ktorý je spravodajcom. Ja myslím, že sa v princípe zhodneme, ale nemáme dostatok času, aby som, nemala som dosť času, aby som sa mohla skontaktovať s každým, čo má v tomto čo povedať, ale myslím si, že 6 týždňov teraz sa nebude nič diať v parlamente a mohli by pokračovať zo, zo svojej práci, keď sa zatiaľ nepríjme rozhodnutie. Ďakujem pekne. Pani spravodajkyňa, sekretariát preposlal dokumenty, ako náhle ich dostal, ale bohužiaľ sme ich dostali neskoro, oni boli poslané okamžite, čiže mm, na budúce sa to budeme snažiť lepšie vyriešiť, tento technický problém každom prípade môžeme toto schváliť. Spravodajca od nás nežiada toto, aby stanovisko. Ak súhlasíte, nebudeme hlasovať o tomto projekte. Takže hlasovanie bolo ukončené a môžeme sa vrátiť k nášmu programu v bode Eh, máme tu eh, rokovanie o finančnom rámci na požiadavku oboch spravodajcov ohľadom výdavkov. Bohužiaľ, eh, Raymond Bogen a Kalfin tu nie sú. Ak spravodajcovia za zdroje. Jean-Luc Deana Niensen chcú doplniť, tak nech sa páči. Dôležité je, že Európska rada mohla poprvýkrát spomenúť e, problém e, finančného rámca 28. 29. júna, tak ako to bolo stanovené. Mohlo sa očakávať 98 stretnutia sa venovalo finančnej kríze a ďalší finančný rámec si v podstate vyžiadal iba jedno kolo, ktoré bolo veľmi rýchle. A ako som už povedal, potvrdený harmonogram s finančným cieľom december 2012. To je cieľ a my na tomto harmonograme pracujeme už od e, začiatku, čiže bolo to potvrdené. Na druhej strane cyperské predsedníctvo bolo vyzvané Európskou radou aby e, začalo presnejšie rokovania a jednak na úrovni rady, jednak s Európskym parlamentom a aby využívali e, dokument Negotiating Box, ktorý predstavilo predchádzajúce predsedníctvo, dánske predsedníctvo, ako pracovný e, základ, teda jeden z možných e, základov. Na druhej strane cyperské predsedníctvo zverejnilo notu, ktorá vám bola rozdaná, taktiež aj koordinátorom a tam poukazuje na to, ako chce pracovať na Rade pre vnútorné záležitosti, ako aj s parlamentom. Ide to v smere s tým, čo si praje parlament a ako delegácia parlamentu sme pripomenuli spolu so spravodajcami počas všetkých našich eh, stretnutí eh, v rámci eh, predsedníckého tria nutnosť zohľadniť Lisabonskú zmluvu a politická nutnosť a aj právna rozdeliť témy, ktoré sa týkajú rozpočtového rámca a ktoré budú viesť k rozhodnutiam stanoveným v nariadeniach o rozpočte a medziinštitucionálnej dohode. A na druhej strane témy, ktoré vychádzajú z bežného legislatívneho postupu, v niektorých prípadoch mimoriadného legislatívneho postupu a tam spadá spolurozhodovanie zo strany parlamentu. Cyperské predsedníctvo dostalo a prijalo toto posolstvo lepšie ako dánske predsedníctvo, zohľadnili to vo svojom dokumente a čoskoro sa máme stretnúť s cyperským predsedníctvom, aby sme sa pozreli na to, ako toto konkrétne zohľadníme v našej pracovnej metóde. Najlepšie riešenie, ktoré kontaktná skupina predseda pánom Šulcom navrhuje je to, aby sme sa zhodli na prerozdelení témy na jednej strane MMF, na druhej strane legislatíva, aby sme dbali na to, aby Rada pre vnútorné záležitosti v rámci interných rokovaní a na druhej strane pri našich rokovaniach tria predsedníctva a delegácia výboru pre rozpočet budeme hovoriť iba o finančnom rámci. Potom odošleme kompetentným v rámci Rady ministrov a kompetentným výroborom Európskeho parlamentu ohľadom e, všetkých právnych vecí, poľnohospodárstva, štruktúrálnych fondov, e, súdržnosti, výskumu Európy vo svete a tak ďalej. Takým spôsobom, aby sme potom mohli vypracovať e, syntézu po tom, čo rokovania pokročia na legislatívnej úrovni a potom v tomto štádiu samozrejme na legislatívnom základe naši kolegovia z parlamentných e, kompetentných výborov zohľadnia e, čísla e, výbor. Toto, na tomto všetkom sme sa jednoducho dohodli. 24. januára, to je ďalšia etapa, dôjde k prvému stretnutiu našej delegácie s predsedníckým triom, ktoré predseda, teraz už cyperský minister a pán Andreas Malorianis, rovnaký minister, ktorý má na starosti európske záležitosti, bude našim partnerom v rámci viadročného finančného rámca a návrhu rozpočtu na rok 2013. Takže trialog e, na začiatku týždňa bol predsedaný ministrom financií a on nám povedal, že to bolo prvý aj posledný krát, čo sa s nami stretáva a teda, že na budúce a to už mm, bude ďalší minister a tým pádom to zjednoduší naše vzťahy s cyperským predsedníctvom. Takže nachádzame sa v tomto štádiu a ešte posledná vec a potom odovzdám slovo spravodajcom. Pokiaľ ide o vlastné zdroje, Európska rada sa k tomu nevyjadrila ale ECOFIN, ktorý sa konal predtým, hovoril o daní z finančných transakcií a došlo k výmene názorov, počas ktorej každá národná delegácia sa teda vyjadrila ohľadom svojich politických zámerov ku princípu daní z finančných transakcií. Niektoré delegácie to kategoricky odmietli, iné povedali, e, že to chcú uplatniť a na základe toho si z toho musíme e, vyťažiť ponaučenie do ďalších rokovaní ohľadom vlastných zdrojov. A teraz možno už odovzdám slovo Žanlukovi, aby nám e, povedal, v akom štádiu sa nachádzame. Nemám k tomu veľa čo dodať, k tomu, čo si už povedal, ale myslím si, že jedinou novinkou, čo sa týka vlastných zdrojov, eh, je to, že môžeme povedať, že na úrovni Rady pre všeobecné záležitosti sa o tom až doteraz veľa nediskutovalo, ale že na druhej strane sme dostali v podstate od predského, dánskeho predsedníctva, ktorá v, v tom negociačnom balíčku e, eh, 9 aspektov nechala. Museli sme diskutovať a v podstate aj na Rade pre všeobecné záležitosti sa hovorilo o tom, že nie je potrebná väčšina alebo teda konsenzus na to, aby sa zaviedla táto daň z finančných transakcií pre všetky štáty Európskej únie. Z toho môžeme vyvodiť toľko, že tento palčivý prvok možných, možného prípadného zdroja vlastných uh, zdrojov. Uh, v, tomto, v tejto veci Rada pre všeobecnej záležitosti mohla konštatovať, že to nie je také jednoznačné, že to je veľmi špecifické a konkrétne pán komisár Levandovský zdôraznil, že diskusia o e, e, týchto daní ešte nie je ukončená a e, že už vôbec nie je skončená diskusia na tému vlastné zdroje a treba teraz počkať a vidieť, či komisia príjme nejakú iniciatívu, či pôjde cez posilnenú spoluprácu a ak áno, či s tým spojí aj ten návrh zachovať aspoň čiastočne toto ako súčasť vlastných zdrojov v aktuálnom stave vzhľadom na stanovisko parlamentu o vlastných zdrojoch. Môžeme len pokračovať ďalej podporovať stanovisko komisia, počkať si, aké príjme komisia stanovisko v súvislosti s touto daňou z finančných transakcií. To je taký prvý prvok. Druhý prvok, a to je skôr len na potvrdenie toho, čo už zaznelo, je jasné, že odkedy kedy pracujeme na uznesení na mesiac október, také priebežné uznesenie o viacročnom finančnom rámci, takisto aj ten náš vzťah e, k vlastným zdrojom, samozrejme to, ten právnický aspekt je trošku iný, ale treba tu trvať na tom, aby bol vzťah medzi vlastnými zdrojmi a viacročnom finančnom rámci aj v tomto našom uznesení a to náležite zohľadníme v ňom. Ďakujem pekne. Chcete niečo dodať? Plne súhlasím s Lukom, musíme počkať na to, kým komisia predloží návrh o e, daní z finančných transakcií, ako ona vníma tú situáciu, či niektoré krajiny môžu v tom veci pokročiť alebo nie a či to bude súvisieť aj s diskusiou o vlastných zdrojoch alebo nie. Myslím si, že by sme na druhej strane mali zvážiť aj iný návrh, návrh DPH tam to nie je potrebná žiadna zmena legislatívy, ale znamená to len toľko, že musí dojsť k samotnej implementácii a tam máme viac právomoci, právomoci v oblasti vykonávacích opatrení, ako máme možnosti v rámci konkrétneho návrhu daňových otázok ako takých kde tam máte len postup cez vypočutia a tak ďalej. Takže v tej veci by sme možno mohli niečo spraviť, ale tie návrhy DPH sú zase pomerne zložité. Čo sa týka výdavkov, strany výdavkov, tu by som chcela povedať toľko, že Rejma Ivalo e, zasadajú každý mesiac so spravodajcom z špecializovaného špecializovaných výborov a tu máme jasnú predstavu o tom, čo sa deje v špecializovanom výbore. Takže máme trošku pod kontrolou, alebo vieme, čo sa deje, akým smerom sa uberajú a takisto oni sa dozvedajú, čo my vnímame, aké perspektívy my vidíme. A je to nutné, je naozaj nutné, aby sme proces spolurozhodovania rozbehli aby nás neobchádzala Európska rada, ktorá náhle rozhodne o niečom z hora nadol. A tým pádom nemôžeme použiť naše právomoci. Na druhej strane moja vlastná skupina vyjadru určité obavy o tom, že všetko sa musí posunúť vpred veľmi, veľmi rýchlo a cez dohody v prvom čítaní. A oni hovoria, dobre, spoločná polnospodárska politika na bližších 7 rokov, tu rozhodneme, rozhodneme o štrukturálnych fondoch na najbližších 7 rokov. Sú to obrovské balíky. Musíme jednoducho zabezpečiť, aby sa to robilo transparentným spôsobom. Takže je to veľmi ťažká úloha sa snažíme uplatňovať nové právomoci, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. A myslím si, že rada nám až tak veľmi v tomto ohľade nepomáha. Ďakujem. Ďakujem, áno. Uh Máš pravdu. Ďakujem pekne. Ja by som chcela zdôrazniť a porozprávať niečo viac o tých veciach, ktoré súvisia s postupom od teraz ďalej. Pokúsim sa nájsť spôsob, akým nájsť postup v prípade, že sa niečo stane, inak budeme mať problém s časovým harmonogramom. Ja som si pozrel dokument, ktorý ste spomínali, ste od cyperského predsedníctva organizácie práce na druhý porok tohto roka. A je tam niekoľko veľmi konkrétnych bodov, ktoré naozaj by sme si mali prediskutovať. Navrhujú, že rozhovor v inom, na, inom, na inej rade, napríklad Polnohospodárskej rade, na inej ako rade pre všeobecné záležitosti by sa zrejme nemala odohrávať, pretože tu ide o horizontálne záležitosti týkajúce sa viacročného finančného rámca. Ale to protirečí tomu, čo povedal parlament, pretože parlament si želá postupovať spolurozhodovaním a preto by sme mali už konečne dospieť k nejakým záverom nie len o stropoch v rámci MFF, ale mali by sme byť schopní rokovať Nemôžeme akceptovať, že viacročný finančný rámec MFF sa takto dlho ťaha a v cyperskom v tomto dokumente sa hovorí, že nemôžeme že nemôžu, rada nemôže akceptovať, aby sa organizovali briefingy a debriefingy s Európskym parlamentom, ale pri príprave na rokovaní, pokračuje rečník, by sme nemali mať len takéto jednostranné komunikácie, komunikáty, ktoré bude posielať len rada nám. V tomto istom dokumente, z ktorého som citoval, sa hovorí aj o tom, že predsedníctvo bude pokračovať v intenzívnej práci nad návrhmi, ktoré stanovujú čiastkový všeobecný prístup. Rečník hovorí, neviem, čo predstavuje výraz čiastkový všeobecný a pokračuje v čítaní dokumentu, ale budeme sa radiť s parlamentom o všetkých sektorálnych záležitostiach o neformálnym spôsobom. Koniec citátu. Ale prečo? Pýta sa rečník, by tu mal byť nejaký neformálny dialog, keď máme nárok na spolurozhodovanie. Žiadne briefingy, žiadne neformálne veci. Treba začať rokovať ako rovný s rovným. Ďakujem za slovo. Áno, Garan, e, presne takýmto spôsobom budem hovoriť cyberským predsedníctvom vo všetkých bodoch. Izabel? Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že je dôležité, že pri tej citlivej téme, ako sú vlastné zdroje MFF, uh, e, sme zdô- pod, podporili to smerovanie, o ktorom hovorím Jean-Luc sa na ostatní a ako aj vy, keď hovoríte o význame toho, že za každú cenu je potrebné zachovať mm, najdlhodobejšie, najúžšie prepojenie medzi na jednej strane jasnými zdrojmi MFF a medzi vlastnými zdrojmi a zdaňové finančných transakcie, keď vieme, ako to vyzerá na rade, keď vieme, ako musíme počkať na návrhy komisie o prípadnej posilnenej spolupráci. Takisto si myslím, že potom následne musíme sa snažiť využiť naše právo moci, tak ako to znelo, čo sa týka právom postupov, ak by sme mohli e, zatlačiť užitočne, efektívne tam, kde na to máme právomoc. moc či už je to prechodná správa o viažnom finančnom rámci, to sú veci, kde môžeme niečo povedať, tam môžeme oficiálne si to niečím podložiť. Máme na to silu, ináč to sú len také ústne vyhlásenia, ktoré majú veľmi obmedzený dopad, takže dúfam, že e, budeme jednotní v tejto inii, budeme sledovať to, čo robí komisia, budeme ju podporovať vo svojom návrhu, v každom prípade zachovanie prepojenia vlastných zdrojov finančného rámca. To je jednoducho nevyhnutné, aj keď E, myslím si, že by sme to mali sledovať týždeň po týždni, hneď od septembra, e, sledovať, ako sa vyvíja situácia, sledovať tie e, nové informácie, ktoré získame okrem iného aj cez kontaktné skupiny. Ďakujem pekne, Izabel Salvador. Ja by som sa chcel niečo spýtať, lebo súhlasím s tým, čo povedali predrečníci, len Tie plány cyperského predsedníctva vrátane toho, čo plánujú s procesom spolu rozhodovania s parlamentom nuž. No myslím si, že predsedníctvo má jasný plán a komisia tiež chce spolupracovať na tomto pláne, ale čo sa týka vlastných zdrojov, čítal som závery rady z 29. júna a čo iné môžeme očakávať od cyperského predsedníctva počas nasledujúceho pol roka. Myslíte si, že trošku s tým pohne? Alebo to zostane ako posledný bod v záveroch rady a bude pre program predsedníctva tiež posledným bodom na, v poradí dôležitosti? Alebo bude rada aktívnejšia, prípadne komisia niečo navrhne, alebo len budeme hovoriť o posilnenej spolupráci. Takže sa vádo k tejto veci. Áno, to sú takisto otázky, ktoré položím cyperskému predsedníctvu. Čo sa týka vlastných zdrojov, tá situácia je dosť neočakávaná. Európska rada som, na samite sa o tom vôbec nehovorilo, na ekofine sa o tom hovorilo. A teda z nejakých možno 6-7 delegácií sa vyjadrilo v tom zmysle, že nemôžu súhlasiť s vytvorením dane finančných transakcií. Je to znamená, to jediný zdroj vlastných zdrojov, o ktorých hovorili doteraz, ale oveľa neočakávanejší a veľmi pozitívne, čo, čo sa týka stanoviska parlamentu, je to, že 9 delegácií, pravdepodobne ku ktorým sa pridajú čo skoro ďalšie, naznačilo, že bez ohľadu na to, čo sa udeje, jednoducho zavedú daň z e, finančných transakcií. A následne potom komisia reagovala okamžite a povedala, že dobre, ak daň z finančných transakcií sa dá zaviesť cez posilnenú spolupráciu, to je postup, ktorý je aj v Lisabonskej zmluve, tak potom Európska komisia by navrhla, aby príjmy z tejto dane, aspoň časť z nich, boli vnímané ako nový, e, nové vlastné zdroje. Táto situácia si zaslúži po prvé upresnenie z politického pohľadu a po druhé objasnenie správneho pohľadu či môžeme mať posilnenú spoluprácu e, pri vytváraní vlastných zdrojov a ak áno, či môžeme pokladať jeden zdroj, ktorý pozostáva z nových daní, ktoré uplatňujú iba niektoré krajiny v rámci posilnenej spolupráce, ale ktorý nie je vyberaný ako európska daň v celej 27, či môže byť považovaný za vlastný zdroj. Čiže to je veľmi dôležitá otázka, ktorú je potrebné upresniť z politického právnického hľadiska. Ale potom, následne, v každom prípade diskusia pokračovať bude. A určitým spôsobom e, pozitívnejšie a rýchlejšie sa doteraz vyvíja ako diskusia o výdavkoch. Ale v každom prípade sú tu otázky, ktoré si musíme položiť, ktoré musíme položiť, objasňujúce otázky a položíme ich cyperskému predsedníctvu. Aj komisii. Samozrejme aj komisii. A tak ako povedal náš spravodajca, ako o tom hovorila aj Izabel Dira, čo sa týka nových vlastných zdrojov, sú iné veci ako len daň z finančných transakcií. Komisia hovorila aj o DPH a my sme vždy hovorili, že ak sa nám nepodarí e, na základe tohto prvého návrhu Európskej komisie dopracovať k dobrým podmienkam, požiadame Európsku komisiu, aby predložila nový návrh ktorý nahradí ten predchádzajúci návrh, ak ten návrh, ten predchádzajúci sa nedá dodiskutovať do konca. Čiže pokračujeme v tom istom duchu a samozrejme, čo sa týka harmonogramu, trváme na zásadnom stanovisku parlamentu, podľa ktorého e, je to také, že spravíme, ak teda nespravíme všetko preto, aby v budúcich týždňoch sme sa nedohodli. Ak sa nedohodneme na zdrojech, tak sa nedohodneme ani na výdavkoch, to je jasné. Eh, trošku je zábavné to, čo sa udeje v prípade, ak sa otázka zdrojov dostane na úroveň Európskej rady, pretože ministri rozpočtu vyhrajú vždy. Samozrejme, okrem niektorých krajín z princípov politických, ale v tých krajinách, ktoré sú za vytvorenie dane z finančných transakcií, tam ministri rozpočtu si dávajú za cieľ poprvé zmraziť alebo dokonca aj znížiť príspevky ich národných rozpočtov do financovania európskeho rozpočtu a celé príjmy ktoré získajú z tej novej dane, dane z finančných transakcií, využijú výlučne na financovanie vnútroštátnych potrieb, e, teda za zalatanie národného deficitu. Takže dúfajú, vo Francúzsku je určite argumenty, v podstate také tvrdenie, keď niekto chce získať príliš veľa vecí naraz, tak tvrdíme, že nemôžete mať všetko aj e, vlka sitého, aj ovcu celú. Takže treba si vybrať buď jedno alebo druhé. A samozrejme bude potrebné si vybrať aj pri e, tej príprave rozpočtu. Teda ak v konečnom dôsledku sa príjme také riešenie, tak ako to hovoril parlament od samého začiatku a tak ako pripomíname za každým vo našich vystúpeniach, oficiálnych či neoficiálnych, súkromných či verejných, písomných či ústnych, že nové vlastné zdroje musia ísť cez zníženie národných príspevkov a teda v každom prípade tieto vlastné zdroje poslúžia v plnom rozsahu, v plnom rozsahu na vnútroštátne rozpočty, odľahčia vnútroštátne rozpočty ich z politického príspevku do Európskej únie. Ale ministri rozpočtu nemôžu vyhrať na oboch stranách. Štáty nemôžu vyhrať na oboch stranách, buď jedno alebo druhé to, toto, toto dôvodnenie nechápu ministri rozpočtu. Je to v podstate aj genetický problém. Jednoducho e, tomu nerozumejú. Ja to poznám ako minister financí. Jednoducho nemôžem. Geneticky to nešlo, čiže som geneticky zmutovaný v tomto ohľade. Ale premiéry, tí môžu, pretože v tom okamihu, keď si stanovia obrovské ciele na podporu rastu, na obnovenie konkurencieschopnosti Európskej únie podľa programu Európa do roku 2020. A od toho okamihu, keď treba šetriť vo vnútroštátnych rozpočtoch, je jasné, že jediným riešením, ako spraviť kvadratúru kruhu, je vytvoriť nové zdroje, ktoré priamo pôjdu do európskeho rozpočtu pre európske politiky, tak aby sme mali kritickú masu v rozpočte potrebnú na zabezpečenie hospodárskej efektívnosti a čím sa odľahčia e, príspevky z národných rozpočtov, či sa odľahčia národné rozpočty. Doteraz sa nám ešte nepodarilo dostať sa do takýchto rokovaní a do takéto argumentácie, ale dá sa povedať, že spôsob, akým dánske predsedníctvo napriek tomu, že samotná dánska vláda je proti tomuto princípu, viedla práce, pracovné skupiny pracovali na téme eh, daňovania finančných transakcií. Podarilo sa nám, alebo mohli sme v podstate posunúť tieto rokovania ďalej, ktoré sú v každom prípade ťažké a ktoré budú ešte ťažšie, to všetci vieme. Takže, vážení kolegovia, Navrhujem, že by sme v podstate túto otázku rokovanie o rozpočte ukončili teraz, pretože máme na programe množstvo ďalších vecí a určite budeme o tom konkrétnejšie môcť hovoriť jednak na úrovni koordinátorov a jednak na plenárke rozpočtového výboru od septembra keď budeme mať jasnejšiu predstavu o tom, ako budeme spolupracovať s cyperským predsedníctvom a aj zo strany rady budeme mať upresnenia o ich harmonograme. Takže navrhujem, aby sme prešli na tri správy, ktoré pripravil Karl Eglund a ktoré teda prevzal jeho následník pán Donvals. Je to oblasť výskumu. Vážený kolega, navrhujem, aby si predstavil naraz všetky tri správy aby sme mali spoločnú diskusiu k trom správam, ktoré úzko súvisia, ktoré sú navzájom prepojené. Ďakujem za slovo, pán predseda. Som veľmi rád, že môžem pokračovať s prácou, ktorú začal môj predchodca. Asi sa mi nepodarí napodobniť šarm predsedu výboru počas tohto stretnutia, s ktorým odvádzal svoju prácu, ale pokusím, pokúsim sa odviesť svoje maximum. Ako už pán predseda povedal, tieto tri body sú veľmi krátke, veľmi intenzívne prepojené medzi sebou navzájom. Ďakujem komisii za vynikajúci návrh, ktorý odráža to, v akom zmysle sa vyjadril Európsky parlament predtým pri RD i pri výskume a inovácii, pri podpore členských štátov EÚ, aby investovali do výskumu, vývoja a inovácií, aby podporili svoje synergie. Mám tu tri hlavné námety, ktoré by mali skombinovať špičkovosť a súdržnosť do jednej esencie. Špičkovosť alebo excelentnosť musí byť vždy tým vedúcim princípom a niekedy si treba premyslieť, či špičkovosť má svoje kategórie, pretože od univerzit počujem, že všetky chcú 10 bodov a potom je ťažké, keď všetky majú 10 bodov, vidieť, ktorá univerzita je naozaj tá špičková a ktorá je iba dobrá. Krajiny, ktoré e, sa nezaoberajú súdržnosťou, nie sú súčasťou programu súdržnosti, by sa nemali vynímať z finančnej podpory, mali by využiť existujúce finančné nástroje a Výskumná infraštruktúra by mala sa rozvíjať v sieťach. Parlament by mal dostať možnosť, aby jeho hlas zaznel naplno. Subjekty by mali peniaze dostávať možno v polovici alebo polovicu a potom polovicu, ale že to zase by mohlo signalizovať, že im celkom neveríme, keď im nedáme celú sumu. Uvidíme ešte, ako, ako to zvládneme. Chcem podria- podčiarknúť dôležitosť zjednodušovania, posilnenia štatútu malých a stredných podnikov a obmedzovania pokrivení trhu. Čo sa týka pravidel participácie, špičkovosť, opäť výraz, ktorý rezonuje Dôležité je, aby tu bola prítomná flexibilita, ktorá sa týka finančných pravidiel, pretože projekty, ktoré priamo sa dajú uplatniť na trhu, majú iné pravidlá, sa správajú podľa iných pravidiel ako výskumné a vývojové projekty. Zjednodušenie administratívne záťaže, to je ďalšia mimoriadne dôležitá vec. Vždy počúvame obvinenia, že nie sme tí najefektívnejší a teraz k e, Euratomu. Špičkovosť je počiarknutá v na návrh 4, 17 a ďalších. Myslím si, že toto by malo byť vnútri MFF, respektíve VFR, viacročného finančného rámca ale niekedy je to v praxi zložité realizovať, ako sme už videli pri predchádzajúcich prípadoch. A nová generácia reaktorov, to je veľmi zásadná téma, hoci ľudí rozdeľuje. Tieto reaktory asi ich budú inak vnímať Nemci ako iní. Teším sa na vaše poznámky a námety do budúceho pondelka. Dovtedy je lehoda na predkladanie návrhov. A zdá sa, že budem potom potrebovať viac času, ako zvyčajne poslanci potrebujú na spracovanie. A beriem na plecia všetky nedostatky a problémy, ktoré týmto môžu vzniknúť. Nič z toho nespôsobil môj predchodca. Ďakujem vám. Ďakujeme. Kolega, ste príliš skromní. Bola, bola to vynikajúca prezentácia, aj výborná odvedená práca. A máte pravdu, keď hovoríte o tom, že je nutné dopracovať sa k jednodušenejšiemu postupu, to, čo by malo pomôcť, je dohoda, eh, v, čo sa týka o finančnom nariadení. Po dlhých, dlhých rokovaniach, kedy tri inštitúcie sa dohodli a naša kolegyňa Inge Greslo odviedla vynikajúcu prácu, ale zaslúži si, aby sa to doplnilo v nariadení o rôznych programoch pre výskum. Gerant Ferm požiadal o slovo. Goran Farm žiada o slovo. Ja mám niekoľko požiadaviek. Vďaka nášmu novému členovi za výbornú prezentáciu, ale mám žiadosť na vás, pán predseda, a na sekretariat, pretože moji ľudia mali problémy s lehotou pre pozmejúce a doplňujúce návrhy a možno in, iné poslankyne a poslanci by tiež mohli mať ten istý problém a náš nový poslanec ešte len začal. Stačilo by, aj keby to bolo predlžené do útorka, namiesto pondelka. Poprosím vás, aby ste mm, pomohli to umožniť. Čo sa týka obsahu tejto tematiky, tiež v podstate to adresujem vám, sekretariátu a možno aj spravodajcovi. Je tu zvláštna právna e, právny základ pre ITER. To však nepatrí do tohto balíčka. A ako sa k tomu postavíme? Pre rozpočtový výbor bude potrebné, aby sa vyjadril aj k právnemu základu ITERu. Takže by sme ocenili e, váš, váš signál, ako s týmto naložiť. Z tohto dôvodu máme obavy aj pri pozmenujúcom návrhu 16 e, správy, pretože si nie sme istí, že to je najlepší spôsob, akými sa vysporiadať s ITERom a takisto úvodné ustanovenia 6 a 7 k správe o Euratome, kde explicitne sa odvoláva na ITER ktorý je sám o sebe problematický, tak ako je sformulovaný. Ďalej, v mene tieňových spravodajcov pani Edith Herzog študuje jadrovú bezpečnosť v skutočnom svete, pretože je teraz na delegácii v Litovsku v Ignaline nemohla prísť, ale povedala mi, že predloží pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú priamo priority nášho spravodajcu, ktorú oznámil. A to, to je špičkovosť. Súhlasíme s tým, že európsky výskum musí byť špičkový, to je pravda, ale potrebujeme vytvoriť isté prepojenie medzi špičkovosťou a súdržnosťou a vybudovať tzv. schodište k tomu, aby sa bolo možné vyhlásiť za špičkového. Sorbona Oxford, tí sa tam už dostali, ale ako vybudovať cestu a schodište pre niekoho, kto sa tam ešte len dostať chce. Takže tu máme množstvo doplňujúcich a pozmejúcich návrhov. A špičkovosť je čím si, po čom sa volá nielen vo výskume, ale aj pri inovácii. A Edith chce naozaj hovoriť o využití finančných nástrojov v tejto správe a takisto predloží pozmejúce návrhy tejto veci regionálna záležitosť, záležitosť súdržnosti a toto prepojenie, ktoré som spomínal, a ešte znevýhodnené časti Európy. Toto sú veci, ktoré, ktorým sa bude venovať, bude obhajovať zásadný vzostup alebo navýšenie peniazy pre celú výskumnú oblasť v rámci 7. rámcového finančného programu a čo sa týka zjednodušenia administratívnej záťaže, predloží návrhy, ako naložiť s výdavkami na personál. Pretože verí, že práve v tejto oblasti je možné zjednodušiť administratívnu záťaž. Ďalšie veci je riziko odlevu mozgov, pretože okolnosti v rôznych častiach Európy sa líšia a preto chcela zaviesť koncept jednotného trhu pre výskumníkov, aby nešlo o to, že z chudobnejších a východných krajín mozgy putujú do západnej Európy a aby skôr išlo o obeh mozgov a nie odlev mozgov. Ona dáva prednosť tomuto termínu. Ďalej tu je dôležitý tá participácia malých a stredných podnikov v mene našej skupiny a v mene pani Edith Bercok som iba chcel na, navrhnúť, predostrieť niektoré hlavné smery. Ďakujem, Goran, k tej otázky, otázkam, ktoré sme hovorili na úvod vášho vystúpenia. Čo sa týka lehoty pre pozmenujúce návrhy, mohli by sme to predlžiť o jeden deň To znamená 17. namiesto 16. 17. júla na práve poludnie. A ďalej už nemôžeme, pretože potom už tu nebude mať k dispozícii pracovníkov, ale 24 hodín tým získate. A text ste dostali už pred určitou dobou. Takže na druhej strane, áno, je potrebné overiť právny základ pre ITER, áno, samozrejme, ak je tam špecifický právny základ, musíme sa vyjadriť ako rozpočtový výber k tomu vyjadriť, teda tak ako sa vyjadrujeme k ostatným právnym základom. Monika Olmajer požiadala o slovo. Vážený pán predseda, predovšetkým by som rada vyjadrila vďaku kolegovi Nilsovi Torvaldovi. Nezávidím mu pretože prejsť tisíc kamenových pravidiel, to je vysedávanie celé dni nad papiermi a gratulujem mu, že zatiaľ sa zhostil svoje úlohy s odsťou. Komisia e, preskúmala pravidla participácie, takisto súvislosť s Európou do roku 2020 a s Eurotomom. Keď sa vysporiadávame s otázkou špičkovosti, e, treba jednoducho vytrvať a tam podporujem spravodajcu. Potrebujeme dobrú infraštruktúru pre projekty v tých krajinách, ktoré nie sú súčasťou projektu súdržnosti a čo sa týka financovania EIT, to by sa nemalo diať v dvoch tranžiach, ako o tom hovorila komisia, Treba to urobiť inými krokmi. Rada by som predložila návrhy z môjho hľadiska. Je tu zásadná vec. A to je perspektíva rozpočtového výboru. Tej by sme sa mali pridržať a nie perspektívy výboru ITRE. A mali by sme dať väčší dôraz na európsku pridanú hodnotu, ktorá by vždy mala byť prítomná v tých projektoch, ktoré sa rozhodneme odfinancovať. My nie, iba, nie je to iba tak, že my nahrádzame e, národné zdroje, to by potom neprineslo žiadnu európsku pridanú hodnotu. Takže princíp špičkovosti je taký, ktorého by sa bolo treba držať. Potom cez e, naprieč politickými skupinami znie, že by, by malé a stredné podniky mali mať lepší prístup k týmto projektom. Ak malé a stredné podniky sa neprepoja a nebudú pracovať v súčinnosti s veľkými firmami, tak nebudú mať šancu sa zapojiť do programov a projektov. A keď hovoríme o subvenciách a dotáciách, mali by sme mať e, právnu istotu a jasno v tom, ako presne sa robia tieto platby a výpočty. Budeme predkladať e, faktúry a tak ďalej. Niekedy pred súdom nevieme, čo má byť financované kým a ako. Takže prísnejšie pravidla od samotného začiatku je čím si, po čom by sme mali volať. A nakoniec môžeme skončiť pred súdom, ak nebudeme mať prísne predpisy, ktorých sa budeme pridržať. Čo sa týka ITERu, máme tu ešte programy Horizont do, dve, do roku 2020, máme tu vlastný rozpočet e, ITERu a ďalšie programy. ITER treba odfinancovať nezávisle podľa mňa, nemá byť súčasťou všetkých ostatných výskumných programov. A ďalšia vec, ktorej prikladám pozornosť, je, že keď hovoríme o podpore európskej výroby, mali by sme skôr zvýšiť konkurencieschopnosť a budovať e, výrobné prevádzky v Európe. A čo sa týka e, znižovania byrokracie, to je záverečná vec, o ktorej chcem hovoriť, treba dosiahnuť tieto veci na základe jasných pravidiel a nepridávať do nekonečná úlohy, aby administratíva bola stále rozsiahlejšia. Veľmi často to tak je pri jednotlivých projektoch. Izabel Duran má slovo, hovorí predseda. Áno, ďakujem pán predseda, len veľmi stručne. Samozrejme, ako aj ostatní, aj my podporujeme vo veľkom návrh navýšenia, značného navýšenia na tieto programy kategórie 1 a ide o naozajstnú pridanú hodnotu a, a samozrejme pre ITER som za úplné oddelenie a Euratom, s tým nebudeme súhlasiť, ale malé stredné podniky, tam sa zhodneme, budeme podporovať malé stredné podniky v rámci programu, ako aj tých pak, ktoré môžu viesť k ďalším programom a vytváraniu pracovných miest, taktiež udržateľnosť projektov. Tu sú tieto sumy dôležité. Ide o to, aby sme si vybrali pracovné témy, ktoré prinesú hlavné veci nášmu hospodárstvu a to dlhodobo. Ďakujem pekne, Izabel Salvador. Sí, quiero expresar la <clears throat> Ďakujem za priestor na vyjadrenie sa, pán predseda. Rád by som vám tlmočil názor tieňového spravodajcu pána Kovalieva z našej skupiny. EIT je niečo, k čomu by som sa chcel vyjadriť takže budem citovať z jeho písomného dokumentu. Je dnes v Spojených štátoch. Prečítam to po anglicky. Čo sa týka horizontu 2020, pani Carvalho súhlasí s tým, že sa majú navýšiť rozpočtové príspevky v nasledujúcom 7-ročnom období. EIT tak privábi súkromných financovateľov a jeho aktivity zvyšia inovačné kapacity Európskej únie. Po druhé, treba vykonať činnosť pri investíciách podľa pani Cavallo, EIT môže zvýšiť počet trvalo nových malých podnikov a počet zamestnaných absolventov vysokých škôl. Špičkovosť musí byť hlavným ťahuňom EIT a participácia je dôležitá pre špičkovosť e, prírazovo v Európe. Treba pozbudzovať účasť silných prvkov a inkubátorov podnikov. Treba zjednodušiť všetky pravidlá a napokon EIT má priniesť synergiu a fungovať komplementárne so štrukturálnymi fondmi. Ďakujem za pozornosť. Výborne, ďakujem pekne. Takže vážení kolegovia, navrhujem, aby sme uzavreli rozpravu. Ešte pán spravodajca, chcete sa vyjadriť? Áno? Dobre, takže v stručnosti, nech sa páči. A great thanks to everybody, because uh, I think uh, all the comments were sort of... Ďakujem. Ja myslím, že všetko bolo jasné, všetko bolo zrozumiteľné. Ďakujem za vaše vyjadrenia. Dúfam, že budeme schopní výsť každému v ústrety. Teším sa na spoluprácu s vami ja som si istý, že sa veľa naučím. Ďakujem, pán spravodajca. Takže pripomínam vás, že konečný dátum na pozmeňujúce návrhy je 17. júl, nie 16. 17. do poludnia. Harmonogram prijatie stanoviska na zasadnutie 6. septembra a do ITRE to posunieme v oktobri alebo v novembri, aby sme to mali na plenárke na konci roka. Ešte máme 3 minútky, čiže môžem odovzdať slovo pani Desuza k bodu 20, aby nám v rýchlosti predstavila, ešte kým tu máme tlmočníkov, hlavné body jej správy. Nech sa páči. Prezident, karš kolegaš, e, Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a páni, hovorí pani Suza, všetci ste si iste vedomí, že táto správa Túto správu pripravil Miguel Portáž, ktorý v apríli zomrel. Myslím si, že newsletter, ktorý máme pred sebou, obsahuje súhrn, o čo vlastne ide. V každom prípade by som chcela počiarknúť niekoľko bodov. Predovšetkým sú členské štáty, ktoré by eh, radi odstránili Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a sú tu zase ďalšie členské štáty, ktorí majú svoje vlastné silné priemyselné sektory a ktoré sa podporujú tento fond. Je to fond v núdzi, nie je to štrukturálny fond, treba ho použiť v kríze a zajtra budeme hlasovať o tom, koľko peniazy dostane Španielsko a Dánsko pretože práve v týchto krajinách v niektorých sektoroch vznikli krízové situácie. Európsky rozpočet nie je veľmi zasiahnutý týmto fondom, ale napriek tomu je to fond, ktorý môže priviesť v praxi veľa dobrého. Je dôležité, že prostredníctvom tohto fondu sa vieme vysporiadať so situáciou robotníkov, ktorí majú krátkodobé kontrakty a ktorí prišli o prácu. A čo sa týka poľnohospodárstva, sú tu špecifické problémy, o ktorých treba hovoriť vo výbore pre poľnohospodárstvo s odborníkmi. Poľnohospodárstvo by sa možno malo vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nadnáriadenia, ale rada by som stručne hovorila aj o kre- kosti súčasného nariadenia, ktoré riadi tento fond. Prístup k tomto, tomuto fondu nie je veľký. A to preto, že kritéria, na základe ktorých môže niekto požiadať o príspevok z tohto fondu, odrádzajú niektoré sektory. Napríklad Cyprus v roku 2007 nepožiadal vôbec žiadny príspevok z tohto fondu. Myslím si, že by sme mali znížiť prah z 500 na 300 zamestnancov pre, malý a, pre malé a stredné podniky, aby bolo možné čerpať z tohto fondu alebo požiadať o možné čerpanie z tohto fondu. A to by umožnilo čerpať prostriedky z tohto fondu aj pre tie krajiny, ktoré majú veľké množstvo, ale menších malých a stredných podnikov. Implementácia je čím si, čo vzbudzuje obavy pretože niekedy, kým fond zareaguje, trvá to e, mesiace až roky. To by tak nemalo byť rozhodne. A potom tu je aj dopad na rozpočet, a to je téma pre rozpočtový výbor. Nie, nie sú tu žiadne špecifické pridelené prostriedky pre tento fond. My si však myslíme, že by mali byť vyčlenené pretože sa minulé, po minulé roky sprístupnilo 50 tisíc pre tento fond, ale treba viac. Treba navýšiť tieto prostriedky, aby bol fond dostupný, aby bolo možné rýchlo reagovať a uvoľniť e, finančné prostriedky, ak je stav núdze. Čo sa týka ďalších e, slabých stránok, ktoré sme identifikovali spolu s ostatnými poslankyňami a poslancami výboru. Okrem týchto slabých stránok však má aj cnosti, pretože pomáha ľuďom v ťažkej situácii. Je to nástroj, ktorý je flexibilný, ktorý je riešením aby sme mohli riešenia pristrihnúť na mieru tým, ktorí riešenia potrebujú. Verím, že dobre stránky, silné stránky fondu prevažujú a majú prevahu nad nedostatkami. Záverom máme tu lehotu na predkladne návrhov 17. júla. Zatiaľ ešte to nebudú eh, plnotrebné pr- pozmenice, doplnice návrhy zatiaľ iba námety. Prediskutujeme si to na základe politických platform a navrhneme kompromisné pozmeňujúce návrhy, aby sme tento fond zachovali, pretože je v časoch krízy nevyhnutný. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Viacero žiadosti o slovo tu mám, ale ja musím ukončiť našu prácu. Ako spomenula pani Alda de Souza, pokiaľ ide o konečný dátum, taktiež 17. júla, ako pre predchádzajúcu správu, 17. júla na poludnie. Hlasovať sa bude 6. septembra, prijatie správy a výbor pre zamestnanosť v oktobri a následne na plenárnom zasadaní. Navrhujem všetkým tým, ktorí máte otázky na spravodajkyňu, aby ste to urobili bilaterálne, aby vás vaše názory teda mohla zohľadniť a nebudeme už predlžovať eh, diskusiu. Takže hlas, eh, zasadanie je ukončené. Koordinátorom pripomínam, že sa tu stretneme o 14.00 a plenárne e, stretnutie e, Kovút o 15. 15. E, a 16. hodina budeme sa venovať agentúram.